Kolegyne, kolegovia, začneme. Tento, táto schôdza eh, bude prenašaná na internete, tak sa správajte dobre a usmievajte sa. To je veľmi dôležité pre našich občanov, aby vás takto videli. Chcem vás eh, privítať srdečne všetkých kolegov a kolegyne, ktorí prišli z národných parlamentov aby tu boli s nami dnes. Chcem pripomenúť, že tu máme e, zástupcov predsedníctva aj európskeho komisára, ktorý pred nás e, predstúpia poprvýkrát po prijatí nového regulačného rámca v, komisie, v komisii. Komisár Hahn poprvýkrát vystúpi s touto vecou v Európskom parlamente, ale aj pred, naš, pred národnými parlamentami. Potom tu máme pani Ivenu, Ivonu Dendel z Polského ministerstva pre regionálny rozvoj, ktorá zastupuje európske, pardon, polské predsedníctvo Európskej únie. Identifikovali sme takisto troch kolegov z národných parlamentov, ktorí budú hlavnými rečníkmi na začiatku diskusie z troch členských štátoch. Bude tu pán Ernst Hinsken z nemeckého Bundestagu, zo spolkového snemu, potom pán Láslo Habišť z maďarského parlamentu a pán Trofeník zo slovinského národného parlamentu. Taktiež by som chcela využiť túto príležitosť, aby som veľmi stručne vysvetlila, že aj e, ja e, sa vyjadrím na začiatku k e, samotnej téme, potom bude nasledovať pán Johannes Hahn, potom pani Ivona Bendel a potom tí traja menovaní kolegovia z národných parlamentov. To budú teda rečníci a potom dáme slovo poslancom národných parlamentov aj poslancom Európskeho parlamentu. Rada by som vás požiadala, aby ste vyplnili formulár, ktorý máte pred sebou aby sme vedeli, koľko ľudí sa hlási o slovo a podľa toho rozhodneme, koľko sekúnd a koľko minút každý rečník dostane. To je takisto dôležitá vec, eh, ktorú musíte urobiť. Prosím, urobte to čo najskôr. Ako predsednička výboru REGI Európskeho parlamentu chcem povedať niekoľko slov o tom, prečo ten, toto stretnutie je pre nás dôležité a prečo sme pozvali komisára Hahn a pani Ivonu um, Wendel. My sa stretávame teraz v takom špeciálnom kontexte. Európa dnes hovorí veľmi hlasno o stabilite a musí naozaj sa zamerať na rast, na hospodársky rast. Budeme potrebovať hospodársky rast v nasledujúcich e, rokoch a budeme e, potrebovať v Európe veľa investícií. Ako viete, investície si vyžiadajú financie. A zdroj financí, nájsť zdroj e, financí, to je tá veľká výzva, ktorú budeme musieť riešiť. Čaká nás aj ďalšia e, výzva, viacročný finančný rámec na roky 2014-2020. To bude veľmi dôležitý zdroj verejného financovania. A počas dvoch rokov, ktoré nás dovtedy ešte čakajú, musíme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili, že prostriedky z tohto budúceho rozpočtu budú investované zmysluplne spolu s peniazmi zo súkromného trhu. Musíme európske peniaze investovať do takých politík, ktoré naozaj majú potenciál napomôcť celej Európe k rastu, k investíciám, tak aby náš rast bol udržateľný dlhodobo, aby sme vytvárali nové pracovné miesta, aby sme, aby sme nestrácali pracovné miesta. Komisia eh, sa rozhodla prijať nový balíček tejto novej politiky. Sme veľmi radi, že komisár Hahn presadil svoju politiku v rámci prvého balíčka prijatého komisiou. Paralelne k eh, rokovaniam o viacročnom finančnom rámci bude pokračovať aj diskusia o balíčku rozpočtová diskusia v Európskom parlamente je dosť obmedzená, pretože parlament dáva iba svoj súhlas s rozpočtom, ale myslím si, že politicky sa v posledných dvoch rokoch niečo zmenilo, pretože sme sa naozaj hlasno vyjadrovali k novému rozpočtu, takže naša politická úloha je teraz už oveľa e, silnejšia ako v minulosti. Pokiaľ ide o rokovania o regulačnom rámci pre koheznú politiku, tu platí postup e, spolurozhodovania. To znamená, že parlament je tu na rovnakej úrovni ako rada a úloha parlamentu je tu veľmi dôležitá. Chcem takisto povedať, že nezačíname teraz od nuly. My sme s komisárom Hánom a s DG Regio spolupracovali už posledné dva roky veľmi úzko. Veľakrát sme sa stretli a e, snažili sme sa navzájom si porozumieť a budovať vzájomnú dôveru. Teraz sme v takej situácii, že sme schopní do konca rok, budúca, rok, budúceho roka ukončiť rokovania o regulačnom rámci. Spolu s radou Európsky parlament začal pracovať na ďalšej politike s trojkou. S poľským predsedníctvom máme vynikajúcu spoluprácu, ale takisto komunikujeme s dánským a cyperským predsedníctvom. Máme s nimi vzťahy prepojenia. A do tohto kontextu patrí aj vaša úloha. Vy to viete asi lepšie než ja. Chcem ešte raz potvrdiť a povedať, že e, pokiaľ ide o túto regulačnú politiku, o tento rámec, vy máte v rukách oranžovú kartu. Dúfam, že ju využijete rozumne, aby tento proces bol hladký a aby to poslúžilo naozaj dobre európskemu hospodárstvu a Európe vo všeobecnosti. Budeme aj v budúcom roku rátať s vašou podporou, s vašou spoluprácou. Takto sa nám podarí vytvoriť takú koheznú praktik- politiku, ktorá bude generovať hospodársky rast pre občanov. Teraz požiadam komisára pána Johannesa Hána, aby aby nám predstavil nový regulačný rámec pre koheznú, koheznú politiku. Ďakujem, eh, profesorka Hübner, vážení poslanci, vážené poslankyne Európskeho parlamentu, aj národných parlamentov, eh, milé kolegyne, kolegovia. Ako sme si už eh, vypočuli, tento prejav bude prenášaný na internete, takže chcem privítať aj európskych občanov, ktorí sa zúčastňujú na tomto stretnutí výboru REGI Európskeho parlamentu. Pre mňa je to veľká radosť, že som mohol prísť presne v ten deň, keď Európska komisia schválila rôzne nariadenia pre štrukturálne fondy a tým pádom vám môžem poskytnúť takú prvú prezentáciu nášho legislatívneho návrhu e, pre koheznú politiku. Kohezná politika je relevantná pre všetky regióny Európy a, a preto chcem poďakovať výboru Regi aj Danute Hübner za túto príležitosť. Dnes otvárame novú kapitolu koheznej politiky. Pán Barroso vyslal výzvu obnoviť Európsku úniu a práve tento náš e, návrh bude chrbticou obnovenej únie. Je to mílnik novej investičnej politiky Európskej únie pre Európsku úniu. Je to vec, ktorú naliehavo potrebujeme pre našich občanov, pre hospodárstvo, pre životné prostredie táto investičná politika nie je iba plodom môjho myslenia počas besenných nocí, ale je to e, suma nápadov, myšlienok, ktoré sme zozbierali počas konzultačného procesu. Danuta už spomenula mnohé stretnutia, ktoré prebiehali formálne aj neformálne e, s zástupcami členských štátov, regiónov a tak ďalej. Tento výbor a mnohí zástupcovia národných parlamentov vždy veľmi e, podporovali aj nás a chcem sa pri tejto príležitosti všetkým srdečne poďakovať. Výsledky ukazujú, že naša, naše úsilie sa vyplatilo. Môžem dnes povedať mission accomplished. E, ale platí to iba pre mňa, pretože vaša misia sa ešte len začína. Vás e, čakajú rozsiahle rokovania o budúci rok. Som veľmi rád, že môžem odovzdať to, čo sme sa my snažili vypracovať za tých 20 mesiacov, odkedy som sa ujal funkcie. Chcem pripomenúť, že sme prešli rôznymi milníkmi od vtedy, ako si asi spomínate, začiatok bol dosť náročný Imič eh, koheznej politiky vtedy trpel dnes. Máme 84 konvergentných regiónov a podľa našich simulácií eh, v budúcnosti budeme mať 60, iba 68 konvergentných regiónov, čiže inými slovami 34 miliónov európskych občanov má teraz lepší E, život ako pred 4 rokmi. To nikto nemôže poprieť. V záveroch 5. koheznej správy sme presvedčili mnohých kritikov, že Európa potrebuje koheznú politiku, politiku koheznosti, ktorá sa orientuje na výsledky a ktorá je schopná naplniť stratégiu Európa 2020. Toto naše spoločné úsilie viedlo k tomu, že politika koheznosti ostáva veľmi dôležitou politickou oblasťou a je to zohľadnené aj v návrhu viacročného finančného rámca z júna tohto e, roka. 336 miliard plus 40 miliard e, e, to sú sumy pre nové dôležité projekty. Ale vidíte, že ešte nás čakajú dôležité kroky kým e, tento návrh bude prijatý a nadobudne platnosť. Danuta e, to už spomínala, my nezačíname úplne od nuly. Danuta bola predtým komisárkou a ona už urobila dôležitý krok smerom k tomu, že konsolidovala túto uh, politiku a účelovo viazala výdavky pre Lisabonskú stratégiu. Ekonomická kríza v roku 2008 ukázala, že musíme ísť ešte ďalej, najmä v týchto časoch, keď rozpočty sú napäté. Potrebujeme selektívnejšiu politiku koheznosti. Musíme sa e, sústrediť na výsledky a na systém kondicionality a stimulov. Viacročný finančný rámec stanovuje náš manevrovací priestor a to, ako bude, budú peniaze rozdeľované. rozdeľované. Viacročný finančný rámec určuje, čo máme k dispozícii pre každú kategóriu regiónov, pre teritoriálnu spoluprácu a pre regióny so špecifickými geografickými a demografickými vlastnosťami. Je tu jeden spoločný menovateľ. Všetky kategórie regiónov sa e, ešte stále koncentrujú na chudobné regióny. 71,5 peňazí ide počtu 200 miliónov ľudí, ktorí najviac potrebujú tieto peniaze. Snažíme sa diverzifikovať ekonomiku, aby Európa bola odolnejšia v takýchto časoch. Takéto investície sú dobré. Dve tretiny exportov každého európskeho členského štátu ide na vnútorný trh. To znamená, že 1 euro investované v Poľsku zarobí 46 centov bývalým krajinám EU 15. A preto asi chápete, prečo takáto koncentrácia najmä v rozvoj, rozvinutejších regiónoch je dôležitá. Teraz budem hovoriť o legislatívnom balíčku samotnom. Vždy som sa snažil, aby pravidlá boli jednoduchšie a preto sme skúmali rôzne spôsoby, ako zjednodušiť ten starý rámec koheznosti. Na základe toho navrhujeme harmonizáciu e, pravidiel pre e, poskytovanie štrukturálnych fondov, ich riadenie, ale týka sa to aj e, politiky vidieckého rozvoja, rybolovu a ďalších vecí a my sme zreformovali 5 financovacích nástrojov. Európsky regionálny fond, fond koheznosti, Európsky sociálny fond, Európsky e, poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybolov a námornú dopravu. Čiže toto sú nástroje lepšej spolupráce. Poprvýkrát sa nám podarilo pokryť všetkých týchto 5 E, spoločných riadiacich fondov do jednoho nariadenia. Pokiaľ ide o tú semantickú koncentráciu, musíme sa zamiera, zameriavať aj na monitorovanie, na pravidlá oprávnenosti a tak ďalej. A teraz tieto pravidlá sú do veľkej miery zharmonizované a platia vo všetkých fondoch rovnako. Ja nepôjdem už ďalej do detailu. Je jasné, že e, celá politika musí spúšťať rast a vytváranie pracovných miest. Už som hovoril, že sa sústredíme na rozvoj trošku zaostávajúcich regiónov a na fungovanie vnútorného trhu. Všetky regióny bez ohľadu na úroveň rozvoja by sa mali sústrediť na to, aby využili svoj potenciál pre inteligentný a inkluzívny rast. Napríklad nezamestnanosť mladých je neakceptovateľná kedykoľvek, kdekoľvek v Európe, či jej miera je 8% alebo 20% alebo dokonca 50%. Musíme ju znížiť všade. Po druhé, a po druhé, musíme pokračovať s európskou integráciou a vyslať jasný signál našim občanom, ako je veľmi dôležité spolupracovať aj poza hranice. Dnes nie som schopný dať vám konkrétne informácie číselných údajov pre jednotlivé regióny. To bude možné iba vtedy, keď budeme mať dohodu o ohľadne rozpočtu pre ďalšie finančné obdobie, avšak chcel by som vám ukázať určitú simuláciu, pokiaľ ide o súčasné číselné vyjadrenia. Dúfam, že to bude fungovať. Máme tu priebežné údaje, máme konsolidovaný aférový systém, ktorý dáva dokopy tie regióny, ktoré majú zhruba tie isté problémy a ponúka podobné riešenia. Čiže ako to funguje? Našim cieľom je, aby sme redukovali rozdiely medzi jednotlivými regiónmi a potrebujeme však súhlasiť aj na, musíme sa dohodnúť na tom, ako tieto rozdiely spoločne vyriešime a preklenieme. Vždy som hovoril, že mi ide o to, aby sme koheznú politiku robili ako dôležitý nástroj na to, aby sme dostali tým našim cieľom Európa 2020. Na no to, aby sa nám to podarilo, potrebujeme nový rámec, aby sme sa mohli sústrediť na e, limitované množstvo priorít v súlade so stratégiou Európa 2020. Dohodli sme sa na našich cieľoch, ktoré sú prepojené so stratégiou Európa 2020, avšak Zároveň dávame regiónom aj flexibilitu, aby sa skutočne prispôsobili týmto široko koncipovaným cieľom podľa vlastných potrieb. Po druhé, máme minimálne podiely, pokiaľ ide o sociálny fond. Máme 25 v menej rozvinutých, 40 v prechodných regiónoch a 52 vo veľmi rozvinutých regiónoch. A potom tu ešte sme vytvorili aj povinnosť sústrediť zdroje na konkrétne priority vo všetkých nariadeniach, ktoré sa viažú na fondy, vo vzťahu k všetkým cieľom, ktoré sa týkajú rastu a teritoriálnej územnej spolupráce. Ako teda vyzerá celý tento program? Vidíte tu architektúru tohto programu, máte tu dokumenty pre budúce financovanie. Ako vidíte, navrhujeme spoločný rámec, strategický rámec pre 5 fondov, kde sa vlastne ukazujú a implementujú tie ciele, ktoré sú stanovené v stratégii 2020. Ako som vám povedal, bolo veľmi dôležité pre mňa, aby sme ešte raz zdôraznili takýto integrovaný program a preto sme aj predložili možnosť pre členské štáty, aby pripravili a implementovali viacfondové, viacfondové e, možnosti financovania na základe spoločného strategického rámca členské štáty pripravia partnerské kontrakty spolu s operačnými programami, ktoré budú vynegociované v rámci spolupráce s komisiou. Vždy som hovoril, že na to, aby sme dali do spolupráci jednotlivé úrovne správy, predovšetkým miestne, regionálne, to je potrebné na prípravu týchto dokumentov. Preto tu počítame s vytvorením Európskeho kódu dobrého postupu v súlade s princípmi e, viacúrovňovej správy. Toto je manuál, ktorý je odvodený zo stratégie Európa 2020. V rámci tohto manuála vidíte investície a ich priority v kontexte diapazónu každého fondu a v kontexte všetkých tých fondov, ktoré sme spomenuli. Hlavným Cieľom je zlepšiť konkurencieschopnosť, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. A ako vidíte, niektoré z týchto cieľov sú dôležité pre ekonomický rast a preto sme z nich urobili záväzné cieľ, ale k tomu sa ešte vrátim pri jednotlivých fondoch trochu neskôr pokiaľ ide o sústredenie eh, jednotlivých financií na kľúčové priority, to nie je dostačujúce. Je dôležité, aby členské štáty a regióny si same stanovili na začiatku programového obdobia celkom jasné a merateľné ciele pre jednotlivé priority, ktoré si zvolili, na to, aby lepšie mohli monitorovať a vyhodnocovať progres na v eh, základe tých programov, ktoré odsúhlasili. Priprava správ o týchto výsledkoch bude kľúčovou úlohou pre programových manažérov ešte, pokiaľ ide o výkonnosť týchto investícií, to súvisí s tým, či sa splnia podmienky. Viacerí z vás ste už počuli o našich e, navrhnutých podmienkach. Financie sa budú uplácať iba tam, kde sa nebude dať spochybniť, e, spochybniť ich zacielenie. Pokiaľ ide o tieto cieľe a všeobecné podmienky, ktoré s tým súvisia, tieto budú ko- konkrétne kontrolované predtým, než sa odsúhlasia ďalšie kroky. Kritéria na splnenie týchto podmienok sú takisto celkom jasne stanovené a na to, aby sme mali plnú transparentnosť, pokiaľ ide o určovanie toho, či sú splnené alebo nie aby som uviedol príklad, dovolte mi uviesť napríklad pomoc národných alebo regionálnych výskumných stratégií alebo prítomnosť krokov, opatrení implementácie malého business actu alebo kľúčové smernice, pokiaľ ide o energetickú výkonnosť alebo redukciu skleníkových plynov alebo podpora obnoviteľnej energie, komplexné dopravné právy, aktívnu politiku trhu práce a tak ďalej a tak ďalej. Ako vidíte, skutočne máme ešte veľa práce, ktorú budeme musieť vykonať pokiaľ ide o podmienky, ktoré sa týkajú poudelení takéhoto financia, tak toto nariadenie počíta s tým, že budeme odmieniať tie programy, ktoré budú skutočne mať výsledky. Nede tu o to, aby tieto programy ze sebou súťažili, ide o to, aby sme zabezpečili, že tieto programy skutočne budú sa snažiť dosiahnuť tie ciele, ktoré boli stanovené. Odmienovanie dobrých výsledkov, 5% takto pridelených prostriedkov e, bude v podstate rezerva, ktorá sa bude môcť udeliť na základe e, extenzívnej revízie Eh, v priebehu roka 2011. A tu skutočne žiadam o podporu eh, zo strany európskych parlamentov, uvedomujúci, že tu nejde o myšlienku, ktorú zdieľajú všetky členské štáty. Zároveň navrhujeme, aby tu bolo prepojenie medzi koheznou politikou a celkovou hospodárskou správou v kontexte Európskej únie. Chceme zabezpečiť, aby tie krajiny, ktoré majú hospodárske ťažkosti, vy, mohli využívať kohézne financie na to, aby sa tá situácia mohla zlepšiť a napraviť. Pokiaľ ide o stratégie a projekty a v poslednom štádiu aj uplatnenie zdrojov ktoré by mohli viesť k určitému kompromisu a zabrániť zhoršenie hospodárskej situácie. Chcem však upozorniť, že to je posledné útočište, posledný krok, pretože naša politika sa snaží zabrániť nejakým drastickým hospodárskym situáciám. To je skutočne posledné opatrenie, ktoré by bolo uplatnené iba vtedy, aby sme zabezpečili efektívnym spôsobom férové zaobchádzanie Všetko je to stanovené v regulatornom baliču, ktorý je predložený pred, na stole, aby ste si ho mohli pozrieť. Ešte pár slov, pokiaľ ide jednotlivé fondy a nástroje, za ktoré som ja zodpovedný. Cieľom je podpora e, tých regiónov, ktoré e, sú z priemyselného hľadiska zaostale. Je to takisto v súlade dosiahnutia cieľov Európa 2020. Chceme posilniť symetrickú koncentráciu a posilnenie teritoriálnej kohezie. Vrátim sa k tej koncentrácie podpory. Podpora z Európskeho regionálneho fondu je zacielená práve na tie priority, ktoré sme tu vymenovali vo vzťahu k prioritám rastu. Sú tu určité obligatórne podmienky Treba zlepšiť schopnosť pre malých a stredných podnikov a treba sa sústrediť predovšetkým na tie eh, odvetvia, kde sú malé a stredné podniky eh, činné. Do týchto troch cieľov, ktoré sú tu stanovené, musí byť investovaná veľká časť týchto finančných prostriedkov, 20 minimálne z toho pôjde do energetickej účinnosti, minimálne 50 z týchto finančných zdrojov bude investovaných do nových technológií, aby sa zabezpečila energetická účinnosť. Kohezný fond bude podporovať naďalej aj projekty v členských štátoch, predovšetkých v tých štátoch, kde je e, HDP menšie ako 90 priemeru. Kohezný fond regulácia nariadenie kohezného fondu sa snaží e, zosúľadiť e, E, podmienky, s ktorými sme počítali predtým, s najnovšou situáciou, ktorou sa musíme vysporiadať. Územná spolupráca je tiež v záujme vášho výboru, preto sme počúvli mnohé volania po posilnení územnej spolupráce a náš rozpočtový návrh eh, predstavuje 30-percentné zvýšenie oproti súčasnej sume, ktorá bola vyčlenená eh, aj eh, z ETC. Budeme čerpať v našej snahe podporovať rast, vytvárania pracových miest. Isté, že bude potrebná ďalšia flexibilita pre tie programy, ktoré už bežia, tak aby sme dokázali sa vysporiadať s istými problémovými oblastiami aj tu sme sa snažili zjednodušiť čo najviac postupy. Teraz eh, napríklad navrhujeme, aby sa aplikovali jednotné pravidlá pre programy bez ohľadu na to, či, eh, že kde prebiehajú tieto výdavky. Taktiež sme eh, zjednodušili systémy riadenia tak, aby európske programy územnej spolupráce boli riadené jednotne a, a taktiež, aby aj audit prebiehala jednotne. Tým pádom sa e, stratia zbytočné medzičlánky v tomto systéme hodnotenia. Taktiež sme pristúpili k významnej revízii e, týchto programov územnej spolupráce. Revízia dospela k záveru, že kontinuita by bola v tomto smere veľmi dôležitá. Musíme zohľadniť aj aspekt času, Taktiež je tu potreba zjednodušiť pravidlá a podporiť tento systém územnej spolupráce. E, je potrebné prenechať členským štátom dostatok času, aby svalili alebo zamietli um, takúto formu spolupráce. Zároveň sme zaviedli e, ďalší prvok flexibility do budúcich možností e, spolupráce Mnohí z vás sa pýtajú, či by sa dali zjednodušiť pravidla vyžívania fondov. E, veľmi ma teší, že môžem e, vám oznámiť, že sme navrhli konkrétne e, zmeny zjednodušenia v tomto novom rozpočte, najmä v novom balíčku. Teraz by som ráda zdôraznil harmonizáciu a pravidiel nárokovateľnosti. Je tu taktiež um, aspekt znižovania nákladov. Taktiež sme sa snažili kombinovať úlohy. E, predkladali by sa dokumenty každoročne a nie tým by sme odbremenili štátnu administratívu. Taktiež sme rozšírili využívanie technolo- moderných technológií v riadení týchto fondov a vďaka tomu budeme môcť e, túto politiku vykonovať elektronicky. Európsky fond solidarity, tak aby sme dokázali naplniť e, svoj balíček z tohto balíčka. Budeme sa musieť snažiť eh, naplniť tieto pravidlá. Mnohí členské štáty sme upustili od eh, myšlienky oživenia návrhu z roku 2005 a priklonili sme sa novému eh, návrhu, ktorý viac odzrkadľuje súčasné okolnosti. Navrhli sme obmedziť Európsky fond solidarity k národným katastrofám iba, ale vrátanie kaskádového efektu na prípady verejných katastrof, ktoré spôsobili prírodné katastrofy. Tým taktiež pokrývame aj pomaly rozvíjajúce sa katastrofy, ako napríklad sucho. Ale tie hlavné body sa týkajú jednoduchých, jasných kritérií, ktoré vyplývajú z konkrétnych percentuálnych údajov o regionálnom HDP. To predchádza akýkoľvek pochybnostiam o narokovateľnosti, ďalej to predchádza neoprávneným očakávaniam. Okrem toho chceme urýchliť postup platieb tým, že stanovíme um, istú formu predávkov, ktorá bude závisieť od um, miery plnenia predchádzajúcich programov. Taktiež chceme, aby členské štáty zvážili zavedenie istej podmienečnosti tým, že sa zavedú modálne platby v súlade s mierou implementácie novej legislatívy e, v prípade predchádzania katastrofám. Príprava takýchto plánov a aktualizácia európskych fondov je súčasťou tohto úsilia. Domnievame sa, že pri zavádzaní e, tejto úpravy sa nám podarí dosiahnuť výrazné zlepšenie. E, záverom môžem povedať, že som vás takto letecky oboznámil s budúcnosťou politiky súdržnosti. Teraz je na vás, na národných e, a regionálnych zástupcoch, aby ste sa zapájali do tohto procesu aktívne, aby ste prispievali konštruktívne aj e, do diskusí v najbližších mesiacoch. Teším sa na našu budúcu spoluprácu, na naše budúce výmeny názorov. Som e, rozhodne vždy k vašej k dispozícii. Nech sa páči. Ďakujem za pozornosť. Uh, you, uh, Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz by som dala priestor polskému predsedníctvu. Nech sa páči. Pán minister Ivon Vendel, máte slovo. Pani ministerka, pardon. Vážená pani predsednička, dámy a pani poslanci, um, vážený pán komisár, dámy a páni, Všetci sme s napätím očakávali dnešný dokument o regionálnej politike a o plánoch pre najbližšie roky. E, to napätie vzniklo kvôli tomu, že regionálna politika je, za to s veľkým odstupom, jedna z najmyslnejších politických oblastí pretože e, má výrazný vplyv aj na rozpočet po roku 2013. E, už boli isté náznaky, ako bude tento balíček vyzerať. Okrem toho sme si vedomi toho, že časový horizont je veľmi eh, tesný. Rada by som zôraznila, že našim spoločným cieľom musí byť naplniť túto politiku od samotného začiatku životom aj v novom eh, období. Polské predsedníctvo vníma túto oblasť ako prioritu a chceme ju presadzovať. Zvorazňujeme to neustále aj našim partnerom. Vyžaduje si to však e, otvorenosť a ochotu spolupracovať u všetkých zúčastnených strán. V mene polského predsedníctva by som rada poďakovala pánovi komisárovi e, za predstavenie nových projektov politiky súdržnosti. Je nám vďaka tomu jasné, koľko legislatívneho úsilia to stálo komisiu vypracovať tieto nové plány. Už 4 roky sme svedkami veľmi intenzívnych eh, rokovaní o budúcnosti politiky súdržnosti a veľmi dobre vieme, ako dynamicky a rôznorodo sa vyvíja eh, táto rozpráva, aké rôzne koncepty majú jednotlivé členské štáty. Túto úlohu ešte zhoršila finančná hospodárska kríza, ktorej eh, dôsledky ešte stále pociťujeme. Návrhy komisie považujeme za dobrý východiskový bod pre rokovací proces. Dúfame, že rokovania budú rýchle, krátke a že budú spokojivé pre všetkých. Návrhy sú vyvážené. Otázky, o ktorých sa diskutuje, sú odzrkadlené v tomto návrhu. Teší nás najmä to, že v tomto návrhu je všeobecná vízia politiky súdržnosti ako modernej politiky, ktorá zodpovedá požiadavkám rozvoja a taktiež eh, korešponduje s portrétom moderného mm, občana. Politika súdržnosti je dôležitým nástrojom a mala by ním byť aj v budúcnosti pri naplnení stratégie EU 2020. Tak v takomto duchu ju komisia predstavila. Teší nás okrem toho aj to, že hlasy členských štátov mm, neostali nevypočuté, že je tu snaha posilniť prístup rozvoja a väčšieho orientovania tejto politiky na výsledky. Mimoriadne si ceníme strategické programovanie, ktoré sa chce posilniť a to s cieľom prepojiť európske politiky s finančnými nástrojmi Udržateľný územný rozvoj môžeme zabezpečiť iba vtedy, ak jednotlivé sektorálne politiky budú prepojené jedným spoločným cieľom a jednou spoločnou stratégiou. Tým sa prepoja doplnkové opatrenia a predíde sa duplikácii. Postoj, ktorý je orientovaný na výsledky, za predpokladu jasných e, očakávaní, jasných podmienok e, bude predpokladom na dosiahnutie želaného výsledku. Ale podmienky sa nesmú vnímať ako sankcie, musia sa vnímať ako pozitívny motivačný prvok, tak aby úsilie členských štátov bolo odmenené, aby naozaj sa snažili zefektívniť politiku súdržnosti. Pritom bude dôležité, aby flexibilita vo fáze plánovania ostala na strane členských štátov. Sme presvedčení, že návrh komisie splňa tieto očakávania do veľkej miery. Chcela by som poďakovať komisii za to, že navrhuje mnoho zaujímavých riešení, ktoré sú v súlade aj s tým, že územná a urbaná dimenzia sú taktiež zohľadnené. To je dôležitý prvok integrovaného prístupu. Prvé neformálne výmeny názorov členských štátov vo svetle oznámenia komisie z júna naznačujú, že niektoré otázky si budú vyžadovať hlbšie rokovanie na rade. Doposiaľ sme dospeli k záveru, že sa bude musieť diskutovať o nasledovných návrhoch prepojenie politiky súdržnosti s novým nástrojom podpory Connected Europe Facility, ďalej vytvorenie rozvojové kategórie pre tzv. prechodné regióny, e, ďalej rozčlenenie e, minimálnych e, súm podpory pre jednotlivé opatrenia, ako napríklad ring fencing a ďalej makrokondicionalita a finančný manažment. Celkom iste si kladete aj otázku, akým spôsobom polské predsedníctvo chce poňať tieto rokovania. Tradične tieto rokovania prebiehajú na úrovni pracovnej skupiny rady pre štruktúrálne prostriedky. a 13. októbra po predstavení balíčka, ktorý predstaví komisár 11. oktobra. Potom budú tieto rokovania pokračovať po uzavretí predbežného kola rokovaní, po tom, čo komisia predloží svoje návrhy členským štátom, polské predsedníctvo potom priamo prejde k bezprostredným rokovaniam a dá sa počítať s tým, že členské štáty vykonajú rozsiahlú analýzu Máme v pláne už v druhej polovici októbra e, začať s týmito rokovaniami, aby sme celý proces urýchlili. E, za týmto účelom sme naplánovali aj seminár za účasti Európskej komisie na 14. októbra na tému strategické plánovanie. Vzhľadom na prestávku počas Vianočných sviatkov budeme mať dosť obmedzené časové obdobie, zhruba dva mesiace, preto plánujeme intenzívne kolo rokovaní, konkrétne 11 stretnutí, ktoré budeme venovať strategickému plánovaniu, tematickému koncentrovaniu, ďalej kondicionalite, územnému rozvoju a ďalším problémom územnej spolupráce. Našim cieľom bude uzavrieť rokovania tak, aby dánske a cyperské predsedníctvo sa mohli potom sústrediť na ďalšie body. Máme v pláne predložiť správu polského predsedníctva a v nej poukázať na najdôležitejšie strategické otázky, ktoré potom budú predmetom rokovania jednotlivých ministrov na formálnom stretnutí Rady pre všeobecné záležitosti 16. decembra. Dúfame, že angažovanie aktérov na tejto vysokej úrovni ešte zvyšiť dynamiku celého tohto procesu. Na záver môžem skonštatovať, že dúfam a verím, ako sa už ukazuje na základe viacerých rokovacích kôl a stretnutí aj s vami, že sme dokázali, že Európsky parlament je dôležitým partnerom nášho predsedníctva a tak to bude aj naďalej. Veľmi pozorne načúvame hlasu Európskeho parlamentu. Máme v pláne pravidelne stretávať sa so spravodajcami a prizývať ich aj na naše semináre, na naše stretnutia. Sme presvedčení aj o tom, že aj ďalší proces výmeny názorov um, parlament podporí. Ďakujem. Um, I would like to invite Mr. Ernst. Teraz eh, by som eh, dala slovo Ernstovi Hinstovi z nemeckého Bundestagu. Nech sa páči. verehrte Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten europäischen Vážení kolegovia z celej Európskej únie, pre európsku regionálnu politiku eh, je dnes veľmi významný deň. Ide totižto o stanovenie ďalšieho smerovania na roky 2014 až 2020. A rád by som hneď na úvod skonštatoval, že v posledných rokoch Európska únia sa rozrástla na 27 členských štátov. Nielen počet členských štátov stúpa, ale Európa sa viac zbližuje a Životné podmienky a, e, a úroveň sa taktiež e, na zem približujú. To e, sa týka konkrétnych regiónov. Ak dovolíte, rád by som teraz v krátkosti poukázal na tento aspekt, pretože ja pôsobím v regionálnej politike a veľmi dobre viem, ako výrazne sa niektoré členské štáty za posledné 10 ročia zmenili. Pred 50 rokmi napríklad u nás v Nemecku regióny pozdĺž českej hranice v Bavorskom lese alebo pozdĺž hranice s Francúzskom. Boli regióny, ktoré boli zaťažené vysokou nezamestnanosťou v zime až do výšky 40 a viac. To sa zlepšilo k lepšiemu za posledné roky. Nepochybne aj vy vo svojich krajinách poznáte regióny, ktoré sa vyvinuli z chudoby na a regióny s vysokou kvalitou života a kde sa oplatí žiť. To, že sa to podarilo, takto priblížiť e, životné úrovne v regiónoch Európskej únie je veľkým plusom pre regióny, ale ešte väčším plusom pre samotnú Európu. Aj keď e, mnohí vnímajú Európsku úniu kriticky, my Nemôžeme zatvárať oči pred tým, že mnoho regiónov má prospech z Európy, a to dosť výrazný, napríklad vo forme kohezných fondov. Mnoho miest a regiónov, ktoré sú vzdialené od hlavných miest, sa zmenili na prekvitajúce regióny. Dámy a páni, bez nepochybne v ďalšom období v roku 2007 až 2013 regióny v Európskej únii urobili e, výrazný krok vpred. Tých 355 miliard eur, ktoré boli vyšlenené pre politiku súdržnosti, boli a sú vynikajúcou investíciou do hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja a súdržnosti v Európe, ale aj pre oblasť hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Nesmieme opomínať ani skutočnosť, že Nemecko bolo kedysi najväčším eh, čistým prispievateľom a piatým, piatým najväčším príjimateľom. Aj ten druhý fakt chcem eh, počiarknúť. A o aké ciele ide konkrétne tejto politike? Ide podľa mňa o tri hlavné ciele. Poprvé, konvergencia regiónov, ktoré majú v priemere menej ako 75 HDP aby sa zvyšovala ich úroveň. Tieto e, regióny majú národnú podporu a myslím, že sa musíme snažiť ich e, podporovať v tom, aby sa rozvíjali, preto tu je tá podpora najdôležitejšia. Po druhé, regióny, ktoré toto kritérium do obdobia 2006 splňali, e, je systém postupného ukončovania finančnej podpory zvyšnej regióny môžu byť finančne podporované v menšej miere na základe cieľa e, podpory regionálnej konkurenceschopnosti a zamestnanosti a môžu získavať e, peniaze z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Táto podpora je pre nás v Nemecku mimoriadne dôležitá, tak aby sa rozdiely blahobytie medzi silnejšími a slabšími regiónmi zmenšovali. Po tretie, územná spolupráca na úrovni cezhraničnej spolupráce e, formou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj e, má podporu. A rád by som ešte upozornil aj na to, že architektúra politiky súdržnosti podľa nášho názoru sa celkovo osvedčila preto považujem za správne, že nová štruktúra podpory vychádza zo starej štruktúry. Moji nemeckí kolegovia, či už na federálnej alebo um, nižšej úrovni, zdieľajú so mnou tento názor. My sme tu e, zastúpení z mnohých radov. Dnes máme tu dvoch kolegov z Bundestagu. A okrem toho máme dvoch významných regionálnych politikov z, zo spolkových krajín z Nemecka. Máme tu doktora Markova a doktora Schneidera. Keďže nový návrh komisie očakávame 12. októbra, môžem povedať eh, k doteraz predstaveným plánom komisie toľko, že sú v súlade s programom. Už dnes sme to čiastočne počuli. A nie som celkom istý, či je to základ preto, čo sa očakáva aj 12. októbra, pretože poskytovanie fondov bude na úrovni 376 miliard eur, z toho je 40 miliard eur pre fond infraštruktúry na prepojenie Európy, tak aby politika súdržnosti potom obdržala 336 miliárd eur. Je to menej ako v období, ktoré sa práve teraz chýli ku koncu. Sice 19 miliónov eur, alebo o 19 menej. Ja ako zástanca regionálno-politických záujmov by som si bol želal vyššie sumy podpory aj naša politika chce obmedziť navýšenie rozpočtu Európskej únie o percento HDP. E, toto obmedzenie sa nám zdá zmysluplné. 231 miliárd eur na cieľ konvergencie, teda pre tie menej rozvinuté regióny. To je takmer 70 všetkých prostriedkov. Aj to je správne a Fond súdržnosti e, sa má naplniť 69 miliardami eur. To sa týka nových členských štátov s výnimkou e, Cypru a taktiež pre Portugalsko. Aj to oceňujeme. Ale musíme sa snažiť e, zavádzať aj postupné odstavovanie finančnej pomoci tie regióny, ktoré strácajú štatút konvergenčných regiónov, e, musia mať prechodnú pomoc e, vo výške dvoch tretín súčasnej podpory. Všetky regióny, ktoré v súčasnosti v rámci cieľa konvergencie majú podporu a ktorých je HDP na obyvateľa 75 a teda prekračuje túto úroveň 75 by mali byť začlenené do tejto bezpečnostnej siete. Okrem toho by sa mala zaviesť aj kategória prechodných regiónov. Z toho by mali profitovať tie regióny, ktoré sú na úrovni medzi 75 a 90 priemeru HDP z EÚ. To sa týka sumy zhruba 39 miliard eur. Dámy a páni, už som eh, tu pochválil tú prechádzajúcu architektúru programu. Eh, nie je podľa mňa nevyhnutné zavádzať novú medzikategóriu pre regióny, ktoré majú HDP mm, na úrovni medzi 25 až 90 priemeru, ktoré v súčasnom období nie sú v rámci konvergencie v kategórii regionov, ktoré majú podporu. Táto zásada koncentrácie e, prostriedkov totiž v tomto neplatí. Akákoľvek podpora sa musí e, obmedziť na istú lehotu a postupne odstavovať regióny, ktoré majú e, mimoriadne problémy, môžu, tak ako doposiaľ, mať podporu vo forme nástroja na podporu zvyšovania konkurenceschopnosti. Tento prístup vnímame kriticky tým, že sa to naplánuje ďalšie 10-percentné zvýšenie prostriedkov. Podľa mňa by sa to dalo rozdeliť rozumnejšie na iné oblasti. Všetky ostatné regióny, ktoré sú v kategórii regionov konkurenceschopnosti, sú na základe cieľa regionálnej konkurenceschopnej zamestnanosti v kategórii podpory príslušná suma je 53 miliard eur. To je zrušenie už osvedčenej e, starej architektúry. Výsledky regionálnej spolupráce um, sú pretavené do sumy 12 miliard eur a predstavujú pre e, riedko osídlené regióny zhruba miliardu eur. Ak dovolíte, teraz by som uviedol príklad z praxe. Doposiaľ Máme systém, na základe ktorého e, sa rozdiel medzi regiónmi v rozvoji nesmie pohybovať e, vo výške viac ako 20 Regióny sú v kategórii zvyšovania konkurenceschopnosti a tak to aj chceme. Toto pravidlo 20 podľa mňa sa dá zlepšiť. Už e, v prípade rozdielu 15 by sa malo zavádzať vyváženie pre ten región, ktorý je znevýhodnený. Ak sa to totiž nestane, podniky z jedného regiónu sa potom presúvajú inám. A to predsa nemôže byť v duchu ustávaného rozvoja a zrovnoprávňovania regiónov. Komisár Hahn už upozornil na to, ako by mala vyzerať politika súdržnosti podľa neho v budúcnosti ja podporujem výslovne plán komisie poňať politiku súdržnosti a priblížiť ju cieľom stratégie EU 2020. A tak sa orientovať formou podpory inteligentného, udržateľného a integračného rastu. Táto úloha sa týka aj menej rozvinutých, aj silnejších regiónov Európy. Všade je to potrebné. Preto si myslím, rovnako ako komisia, že politika súdržnosti po roku 2013 vo všetkých regiónoch Európy sa musí naďalej podporovať. A v tomto procese sa musia stanovať priority v prípade investícií, ktoré sa týkajú všetkých fondov Európskeho sociálneho fondu, aj všetkých ostatných fondov, e, kohezného fondu, fondu na podporu polospodárstva, na podporu vidieka, na podporu rybolovu a tak ďalej, tak ako spomenul pán komisár pred chvíľou. Každá členská krajina a potom musí vytvoriť spolu s komisiou svoju stratégiu rozvoja, ktorá bude potom písomne podložená v dohode o partnerstve. To, čo sa dohodne, sa bude musieť potom každoročne hodnotiť tieto stratégie rozvoja, mm, sa budú opierať o konkrétny operačný program, v ktorom budú stanovené konkrétne ciele. Nič by nebolo horšie, ako keby sa prostriedky z Európskej únie eh, mrhali alebo nemieniali správne. Preto musia byť v zmluve mechanizmy, ktoré sa budú týkať kontroly naplnenia programov, tak aby si občan Európskej únie mohol byť istý, že jeho peniaze z daní sa míňajú rozumne. To je dôležité aj pre podporu Európy a pre celkovú priateľnosť politiky súdržnosti Dámy a páni, naša e, Nemecká spolková republika je rozdelená na 16 spolkových krajín. Úloha našich spolkových krajín sa musí zohľadňovať e, v týchto zmluvách. Ja viem, že to nie je vždy jednoduché, ale ústava, napríklad naša ústava, to zakotvuje a v tematickej koncentrácii politiky súdržnosti v budúcnosti musia byť podporované tie témy, ktoré vyplývajú zo stratégie EU 2020. Pri regiónoch, ktoré sa ďalej rozvíjajú, sú témy ako energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, predstavujú minimálne petinu všetkých investícií, okrem konkurenceschopnosti malých a stredných podnikov, ako aj inovácií. Aj e, toto podporujem, e, tak ako to spomenul aj komisár Hahn. Konvergečné regióny môžu podporovať ďalšie témy, okrem týchto spomenutých, podľa mňa, ale sa musí zabezpečiť v takomto prípade, že aj integrované a regionálne plány rozvoja a stratégie sa budú naďalej podporovať také, ktoré sú zamerané na samotný cieľ zrovnoprávňovania a zbližovania úrovne jednotlivých regiónov. Aj odstavovanie podpory infraštruktúry e, podľa mňa nie je celkom pochopiteľné a zaslúžilo by si vysvetlenie. Pre nás je dôležité, aby v Nemecku sa kombinácia fondov z Európskej únie, z národných a regionálnych fondov e, naďalej dala uskutočňovať. To sa nám osvedčilo a prináša to dobré ciele. Vychádzam z toho, pán komisár, že e, na toto nebudete zabúdať. Čo sa týka e, prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, tu pracovný trh a aspekty zamestnanosti sa podporujú 52 schopnosti, 40 prechodu a 25 v konverečných regiónoch. To je v poriadku tak aby sme zlepšili výkonnosť eh, vo fáze kontroly, by sa malo 5 eh, týchto prostriedkov spočiatku eh, nevyplácať a bude sa to ponímať ako rezerva. Ten, kto potom splní včas svoje ciele, bude môcť čerpať z tejto rezervy. Bude tak povediať odmenený. Tento stimul je v zásade správny, ale nesmie viesť k tomu, že sa budú už podporovať iba isté programy, ktorými sa zaručene budú dať dosiahnuť tieto odmeny z tejto 5% rezervy. Pretože aj inovatívne a možno riskantnejšie programy potrebujú takisto kontro- podporu. To, že sa budeme držať takýchto princípov, e, musí byť e, umožnené. Chcem oceniť e, celkovo spomenuté prvky pre nové obdobie financovania po roku 2014. Na niektorých miestach by som bol rád, keby sa veci zlepšili. To nie sú len eh, moje osobné želania, ale zdieľa ich so mnou eh, eh, prevažná väčšina občanov našej Spolkovej republiky. Teraz som zvedavý, kolegyne a kolegovia, ako vy budete hodnotiť eh, tento návrh komisie? Rámcové podmienky sú eh, v zásade vydarené, ale vieme veľmi dobre, že práve v podrobnostiach eh, je často zakopaný pes a musíme sa snažiť konať tak, aby sme zlepšili životné podmienky a investície v našich regiónoch, že blahobyt a výkonnosť budú môcť e, aj klesať. 6 e, mesiacov majú členské štáty čas vyjadrovať sa k týmto návrhom a skúmať ich. E, bolo by hodné, keby sme túto príležitosť využili. Ďakujem vám za pozornosť. Uh, uh much, uh, Ďakujem. Pán Ernst Hinsken je predsedom výboru pre ekonomiku a technológie v Bundestagu. A teraz bude hovoriť podpredseda pre miestny rozvoj v Národnom zhromaždení Maďarska. Nech sa páči, pán Laslo Habiš. Má, vážené dámy, vážení páni, kohezná politika zohráva veľkú úlohu nielen preto, že dostávame v Maďarsku veľký podiel z podporných prostriedkov, ale aj preto, že sa chceme podiel, podielať na budovaní Európy. Ako aktívny starosta vidím, že tieto prostriedky vytvárajú pracovné miesta a pomáhajú krajine k rozvoju. Ehm, maďarský národ tvorí 2,2 obyvateľstva EÚ, ale uh, z peňazí dostávame 7,2 Základným pravidlom týchto podporných prostriedkov je to, že nenahrádzajú verejné uh, peniaze, ale iba doplňajú verejné e, výdavky tak, aby sa mobilizovali uh, štátne aj súkromné peniaze. Som starostom mesta Eger a takisto som poslancom maďarského parlamentu a môžem povedať, že od roku 2007 bolo podporených 300 projektov v hodnote 38 miliard eur, napríklad priemyselný park v Egery, alebo budovanie vysokej školy, alebo zberný systém pre dažďovú vodu. Cieľom Ma Maďarska a Maďarov je teda to, aby sme naďalej podporovali koheznú politiku, politiku koheznosti, pretože je to záruka lepšieho rastu a to potrebujeme v Európe. V ďalšom období, finančnom období, chceme silnú politiku koheznosti, ktorá bude reagovať na e, nové výzvy, tým budeme môcť e, lepšie dosiahnuť ciele stratégie 2020. Musíme sa presadiť v globálnej konkurencii a musíme urobiť Európu konkurencieschopnou. Našim cieľom je, aby regionálna podpora bola spojená strat so stratégiou. Maďarský parlament chce, aby princíp koheznosti v tejto diskusii naďalej ostal platným dôležitým princípom. Nemal by sa odstraňovať cieľami stratégie Európa 2020. Kohézia je zárukou globálnej konkurencieschopnosti. Členské štáty sa konsenzuálne zhodujú v tom, že politika koheznosti je dôležitý prvok európskej integrácie. A, a keďže nás čaká diskusia o novej novom finančnom rámci musíme hovoriť o tomto, ale aj o tzv. cappingu. Nie je e, dobré, aby sme zaťažovali najchudobnejších a preto prepracovanie je dosť také otázne, a nie spravodlivé. Je dôležité, aby spolufinancovanie z Európskej únie sa neznížilo na úroveň nižšiu, ako bolo doteraz. Návrh Európskej komisie z 29. júna necháva prostriedky, výšku prostriedkov pre e, regióny na rovnakej úrovni, ale pre najchudobnejšie regióny to nie je výhodné. Cieľ teritoriálnej koheznosti sa dosiahne iba s väčším počtom finančných prostriedkov. Podporované regióny ponúkajú potom aj šance pre podniky zo starých štátov EÚ. Musíme teda podporovať aj naj, najchudobnejšie regióny, pretože EÚ si konkurencieschopnosť posilní iba vtedy, keď sa bude vnútorne posilňovať. To znamená, že musíme robiť e, reštrukturalizáciu pri uplatňovaní implementácií fondov Návrh komisie obsahuje niekoľko návrhov, ktoré obmedzujú manevrovací priestor členských štátov. Maďarsko tu zastáva názor, že by členské štáty mali e, mať naďalej flexibilitu, mali by mať možnosť sami e, používať kohezné prostriedky. Napríklad nevratná DPH by mala byť započítateľná, inak by tento návrh mal závažné dôsledky, najmä na, napríklad na plnenie obecných projektov na obecnej úrovni. Ten zoznam priorít, povinný zoznam priorít, alebo spracovanie odpočítaní a vyučtovaní sa tu upravujú prísnejšie a tým sa obmedzuje flexibilita členských štátov, ale tá flexibilita podľa nás je veľmi dôležitá, pretože vo flexibilnom prostredí môžeme konať lepšie. Pokiaľ ide o ciele stratégie Európa 2020, regióny budú určite zohrávať kľúčovú úlohu, ale všetko bude závisieť od kapacít regiónu a možností. Všeobecné pravidlo by malo byť také, že opatrenia, a programy na vytváranie pracovných miest by mali byť prednostné. Okrem toho by sa mala vytvoriť spoločenská kohézia a malo by sa bojovať proti chudobe. V rozvinutejších regiónoch e, sa musí podporovať predškolské, predškolské vzdelávanie, predškolské vzdelávania a základné školy. Odborno-politické ciele by sme samozrejme mali splniť, ale myslím si, že pri o, o používaní peňazí z prostriedkov by sa, mala, by sa malo urobiť integrované strategické plánovanie, ktoré by zodpovedalo miestnym potrebám. Takáto integrovaná investičná stratégia uľahčí koordináciu medzi jednotlivými fondami. Ako starosta navrhujem, že zrealizovanie územnej koheznosti sa musí vždy vnímať cez prizmu miestnych daných podmienok. Teritoriálna agenda pre rok 2020 obsahuje tieto hlavné ciele. Integrované, integrovaná konvergencia, to zastupovalo aj maďarské predsedníctvo, tento koncept hovorí o tom, že kohezná politika môže byť iba vtedy úspešná, keď bude integrovaná, pretože potom sa môžu prepojiť ciele na úrovni únie, spoločenstva a členských štátov. Integrované zásahy sú často nutné. Politika koheznosti musí reagovať na funkčné potreby a musí mobilizovať regionálne a lokálne kapacity. Jednotlivé fondy nemôžu byť mobilizované podľa vlastnej logiky a je veľmi dôležité, aby to všetko bolo dobre uh, koordinované s regionálnou politikou. V GDL v maji 2010 sme dokument k tejto téme schválili na úrovni príslušných ministrov. Táto stratégia obsahuje vyvážený rozvoj, rovnováhu medzi vidiekom a mestom, transnacionálne programy, teritoriálna konektivita, ekológia a kultúrne hodnoty. To všetko musí byť zohľadnené. Ešte ďalšia dôležitá vec administratívna záťaž pri prerozdeľovaní prostriedkov sa musí znížiť, pretože súčasné pravidla vytvárajú obrovskú administratívnu záťaž e, jednak pre príjimateľov pomoci aj pre členské štáty. Efektívnosť jednotlivých programov e, závisí od uplatňovania a preto by sme nemali zvyšovať administratívnu záťaž, ale skôr takú filozofiu, administratívnu filozofiu by sme mali mm, zmeniť, aby bola jednoduchšia a transparentnejšia. Implementačné procesy by sa tak mohli e, zrýchliť a znížila by sa aj miera chýb. Už pred rokom 2014 musíme mať jasný súbor pravidiel chcem, aby prostriedky v budúcnosti boli efektívnejšie využívané a aby sa tá orientácia na výsledky kontrolovala, dodržiavala už pri plánovaní. Dámy a páni, dúfam, že politika koheznosti ostane aj po roku 2013 e, dôležitým výdobytkom Európskej únie. Som zástupca vidieckej obce a chcem povedať, že zodpovední politici budú určite rozumní a budú konať v náš prospech a dohodnú sa na pravidlách. Ďakujem. Pán Trofeník zo Slovinského národného zhromaždenia je ďalší rečník. Je to takisto predseda výboru pre regionálny rozvoj. Nech sa páči, máte slovo. Vážené dámy, vážení páni, členovia výboru, hostia, chcem vás privítať a poďakovať sa za to, že ste mi dali možnosť predstaviť náš názor, názor slovinského parlamentu na budúcnosť politiky koheznosti. Politika koheznosti je jedným zo základov EÚ. Je to jasný signál, že medzi regiónmi existuje solidarita a je to aj páka na e, urýchlenie rozvoja EÚ. Čiže táto politika má pridanú hodnotu, uľahčuje modernizáciu a udržateľný rozvoj Samozrejme je to prejav európskej solidarity. Máme tu teraz pred sebou veľké výzvy, klimatické zmeny, energetická efektívnosť, konkurencieschopnosť, vytváranie nových pracovných miest a na úrovni EÚ musíme nájsť odpovede, samozrejme v rámci možného rozpočtu. Máme tu zároveň hospodárskú krízu a Verejné financie sú pod veľkým tlakom a tým vlastne máme súžený manevrovací priestor na riešenie týchto problémov. Toto platí pre národné rozpočty aj pre rozpočet EÚ. Um, ehm, návrh viacročného finančného rámca je realistický, dobrý základ pre rokovania. Zohľadňuje ustanovenia o stabilizácii verejných financií a takisto Aj EÚ s ním môže čeliť výzvam. Možné obmedzenie rozpočtu EÚ by mohol, mohlo ohroziť naše ciele, mohlo by ohroziť hospodársky rast a vytváranie nových pracovných miest. Návrh ďalšieho viacročného rámca musí byť prepojený na stratégiu 2020. Je veľmi dobré, že tento rozpočet v tomto prostredí, keď hospodárstvo potrebuje nové stimuly, dáva na to prostriedky na lokálnej úrovni. To bude eh, prostriedok na financovanie opatrení na vytvorenie pracovných miest. Je dôležité, aby politika koheznosti v rámci MFF bola kľúčovým nástrojom na implementáciu stratégie Európa 2020. Politika koheznosti si musí udržať svoj podiel na rozpočte EÚ. Nie je to pravda iba preto, že sa to sústredí na investície a rast, ale aj preto, že mechanizmy sú už overené a je to lepšie než akýkoľvek alternatívny systém riadenie na viacerých úrovniach, kde spadajú aj lokálne samozprávy, sú toho dôkazom. Musíme si uvedomiť, že obmedzené rozpočty na úrovni EÚ nestačia na financovanie všetkého tohto ani v najoptimistickejšom scenári. Najmä v nových členských štátoch EÚ Potrebujeme ambiciózny prístup. Politika koheznosti môže zmobilizovať rozvojové zdroje na zabezpečenie koheznosti. Je to jedna z kľúčových politik EÚ na e, udržanie našej prepojenosti. Samozrejme, väčšina zdrojov musí ísť do menej rozvinutých regiónov, pretože tým podporíme solidaritu a tým podporujeme ďalej koheznosť v Európe. Politika koheznosti ale musí existovať vo všetkých regiónoch, lebo iba tak budeme schopní urýchliť e, a podporiť konkurencieschopnosť, aby každý región využil celý svoj potenciál. regióny nemôžu e, podstupovať nejaké obrovské zmeny, pokiaľ ide o podmienky financovania v týchto ťažkých časoch. Máme tu finančnú krízu a preto akákoľvek zmena v pravidlách financovania by mala negatívne dopady na regióny, pretože by sa zničil potenciál, e, rozvojový potenciál tohto regiónu, ale takisto by to anulovalo existujúce účinky financovania. Musíme vytvoriť tranzitné mechanizmy, ktoré povedú k postupnému phasing outu regióny, ktoré dostávali v roku 2002 až 2007 finančnú pomoc a sú nad Prahom 50 budú schopné dostať podporu, dostatočnú podporu. My podporujeme, aby sa udržal udržala určitá úroveň rozpočtu, ale ten transfer 10 miliard eur do finančného nástroja Linking Europe to ťažko môžeme podporiť. Samozrejme musíme e, odstraňovať problémy, ktoré existujú teraz a nedostatky, ale myslím si, že existujúce nedostatky by sa ľahšie vyriešili v rámci centralizovaného prístupu. A preto tých 10 miliard musí ostať vo Fonde pre politiku koheznosti a musíme zabezpečiť, aby sa kritéria splňali. Musíme zabezpečiť úzkú spoluprácu medzi, EU a, EU, medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pri určovaní prioritných projektov. Ďalšia dôležitá vec, e, teritoriálne programy spolupráce. Tieto programy sú nástroje na výmenu osvedčených postupov na úrovni EÚ a takisto uľahčujú realizáciu investícií a spoluprácu v, za, v zanedbanejších regiónoch, ktorá by sa inak nemohla ani realizovať. A to je to dobré na Európskej únii. Preto ja podporujem posilnenie cezhraničných programov spolupráce. Tieto programy sú dôležité pre regionálny rozvoj tých najodľahlejších regiónov a dobre susedské vzťahy takisto vedú k posilňovaniu mieru a stability v Európe. Politika koheznosti by mala viesť k výsledkom a k efektívnemu využívaniu financií z EÚ. Preto kondicionalita je tu veľmi dobrá vec v súlade so stratégiou Európa 2020 a s inými záväzkami členských štátov, napríklad národné programy, si myslím, že toto je veľmi dobré, pretože kohezné financovanie vedie k vytváraniu nových pracovných miest. Toto prepojenie môže vytvoriť štruktúrálne a inštitucionálne podmienky na efektívne implementovanie politiky koheznosti. ale neviem, či je dobré e, naviazať na splnenie týchto podmienok aj nejaké sankcie, pretože toto členské štáty dáva do nerovnej pozície. Neviem, či je to demokratický princíp, asi nie, a nevedie to ani k dobrým výsledkom. To isté platí pre pojem makroekonomickej kondicionality. Je pravda, že prežívame dlhovú krízu a využívanie kohezných fondov musí byť sprevádzané aj konsolidáciou verejných financií, ale fondy koheznosti majú vytvárať rast a nové pracovné miesta a zvyšovať konkurencieschopnosť. Niektoré členské štáty majú problémy a dostávajú peniaze, keď ich potrebujú a toto by nebola dobrá reakcia. Musíme podporiť koncept prekondície Európska komisia tvrdí, že toto sa týka presne oblasti, kde budú, kde budú financie využívané. Členské štáty budú teda nútené zanalizovať dôkladne, ako prerozdeliť tieto financie z fondov. Musíme ale zabezpečiť, aby politika koheznosti nebola preťažená rôznymi roztrieštenými názormi a požiadavkami od rôznych inštitúcií, to by viedlo k zlej politike kohéznosti. Organizácie a je veľmi dôležité snažiť sa neustále o konkrétnu politiku koheznosti. Pravidlá musia byť jasné, zrozumiteľné pre projektových manažerov. Je veľmi dôležité, aby kohezná politika bola zjednodušená, pre všetkým pokiaľ ide o pravidla, ale zároveň musíme zoštihliť aj právny rámec, ktorý sa zaoberá finančnými ustanoveniami. Musíme spolupracovať na to, aby sme zredukovali počet zúčastnených inštitúcií, predovšetkým tie, ktoré zohrávajú kontrolnú úlohu, pretože musíme implementovať novú novú prax, ktorá bude zacielená na výsledky. V rámci koheznej politiky je takisto veľmi dôležité, aby sme mali tematické priority. Zároveň musíme mať viac flexibility, pokiaľ ide o implementáciu samotnú. Chcel by som zdôrazniť možnosť, že by sme mali spoločné verejné tendre, výberové konania, predovšetkým keď hovoríme o kapitále N plus 2, regióny a členské štáty musia zosieťovať finančné prostriedky a zatiaľ to nie je celé zamerané na výsledky. Musíme zdôrazniť komplexný charakter celej situácie, pretože ostatné rozvojové politiky musia byť zobraté do úvahy taktiež, napríklad regionálna rozvojová politika. A musíme však zobrať do úvahy aj princíp subsidiarity. Takisto tu máme partnerské zmluvy a partnerské zmluvy môžu prispieť k tomu, že by sa zlepšila strategická forma plánovania. To by znovu viedlo k lepšej komplementarite a synergiám a koherencii medzi jednotlivými politikami. Je pravda, že musíme byť opatrní, pretože tieto dokumenty by nemali zvýšiť administratívne zaťaženie a takisto je to aj otázka jurisdikcie, ktorá môže sa dostať na stôl. Hlavnou podmienkou pre dobré a úspešné spustenie takejto politiky po roku 2013 je včasné uzatvorenie negociačného procesu ohľadne ďalšieho finančného rámca. To bude jedna z hlavných priorít v nastávajúcich 18 mesiacoch. Som si istý, že Národné parlamenty a Európsky parlament zohrajú úlohu. Ďakujem. Thank you uh, very much, uh, Mr. Trofening. And now we move to... Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k rečníkom, ktorí už budú mať obmedzenejší rečnícky čas. A máme momentálne prihlásených 15 rečníkov na zozname a ja každému môžem udeliť 4 až 5 minút, ak by sa teda už nikto neprihlásil. Ak áno, tak by sa to muselo ešte znížiť. Zatiaľ, ako som už povedala, to vyzerá celkom dobre. Začneme teda pánom Stavrakakisom z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ctený pán komisár, ctení predstavitelia národných parlamentov, ctení kolegovia a kolegyne. Začiatkom procesu odsúhlasovania novej koheznej politiky, respektíve nového právneho rámca pre túto politiku, máme príležitosť zlepšiť účinnosť tejto politiky a zabezpečiť, aby tie opatrenia, ktoré sa týmto financujú, boli trvalo udržateľné. Ide tu predovšetkým o to, aby sme zlepšili slabé prvky tejto politiky a nie, aby sme vytvorili nové prekážky. Vypočuli sme si návrhy komisie a tieto skutočne zodpovedajú viac menej základným princípom, ktoré stanovil aj parlament. Ide tu o to, aby všetky regióny dostali podporu, aby tu bola medzikategória, pokiaľ ide o financovanie regiónov a aby okrem toho aj kontroly eh, boli robené férovým spôsobom, pomerným spôsobom. Chcel by som sa sústrediť na jednu oblasť, kde by som chcel povedať, že v rámci e, chybovosti treba povedať, že s týmto bodom nesúhlasíme. Nikto nepochybuje o tom, že kontrola a vyhodnocovacie systémy by mohli byť uh, eficientnejšie, účinnejšie. Na to by sme mohli robiť politiku, ktorá bude zacielená na výsledky. V rámci veľmi obsažnej konzultácie, ktorá prebehla, sme však zistili, že návrhy, ktoré boli predložené, sú proti návrhom, ktoré sme predložili my v rámci nášho uznesenia. Aj zúčastnené strany s týmto nesúhlasia. Teraz pôjdem k jednotlivým bodom konkrétne. Komisia prijala závory konzultácií, zapracovala ich do svojho návrhu a myslím si, že tento návrh nemôžeme odsúhlasiť v jeho súčasnej podobe, pretože to by viedlo k tomu, že by sme tých, ktorých reprezentujú tieto kohezné projekty, tak by sme ich potrestali. V rámci viacerých uznesení v Európskom parlamente sme vždy poukázali na to, že s týmto bodom nie sme e, spokojní, nie sme spokojní s tými podmienkami, ktoré jednoducho nesúvisia s koheznou politikou a jej cieľom. Myslím, že všetky politické skupiny v Európskom parlamente sú na tej istej vlnovej dĺžke a majú ten istý názor. Chcel by som sa však spýtať Európskej komisie nasledovné ako sme sa dostali k tomuto súčasnému návrhu, ktorý je dosť nepriamým a nepriamo sa vzťahujú na financovanie týchto fondov a dáva ich do súvisu s makroekonomickými politikami jednotlivých členských štátov. Ako Európsky parlament sme pripravení urobiť všetko preto na to, aby sme podporili e, zámer komisie. Lade na predovšetkým o to, aby tento návrh skutočne bol základom, platformou e, úspešnej a účinnej koheznej politiky a rozvoja aby sa zlepšoval rastový potenciál jednotlivých regiónov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Povedala som, že máme 4 až 5 minút. Máme ešte 10 rečníkov, takže vidím, že teraz už musím znížiť čas. Budeme mať 3 až 4 minúty. Ďalším rečníkom je Johanna Vos z Nemecka. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja budem veľmi stručná. Vzhľadom na súčasné výzvy, pre ktorými stoja Európska únia, e, sme, podporujeme ten spôsob, ktorý zvolila komisia, pokiaľ ide o riešenia. Súvisí to celé s so stratégiou 20, Európa 2020. Komisia plánuje v rámci nariadení vytvoriť zoznam priorít, ktoré budú jasne dávať najavo, kam sa majú financie zo štruktúrálnej politiky sústrediť. Tieto priority sa budú držať stratégie Európa 2020. Takéto prepojenie je však problematické, pretože regióny, regiónom bude chýbať pri e, zostávovaní operačných programov určitá flexibilita a to znamená, že tento e, prístup, ktorý bol zacielený na konkrétne potreby regiónov, e, takže by sa to stratilo. Základný je spoločný priestor pre všetky štruktúrálne fondy. Je, musí to byť v prospech na tých regiónov, však to môže byť problematické a kohezná politika bude iba nejakým implementačným nástrojom pre stratégiu Európa 2020 a regionálne a politické ciele, ako aj špecifické požiadavky jednotlivých štruktúrálnych fondov nebudú zohľadňované v plnej miere. To sa týka predovšetkým e, sociálneho fondu. Komisia plánuje aj vyplatenie určitej časti finančných prostriedkov do hospodárskych refóriem, už boli urobené dohody, pokiaľ ide o rozvojové partnerstva a tie by mali prebiehať na úrovni členských štátov, to znamená bez zaangažovanosti regiónov. A s týmto návrhom môžeme sa dostať do rizika, že pôvodné ciele, ktoré sme tu mali, ktoré mali viesť k znižovaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, môžu byť ohrozené. Čiže tieto kondicionality v každom prípade zamietame a pokiaľ ide o operačnú rovinu, zdá byť, že by sa takýmto spôsobom vytvorili určité celky, územné celky, ktoré by jednoducho nemali manevrovací priestor na riešenie konkrétnych problémov. K ostatným, k ostatným problémom sa vyjadrí môj kolega z Bundesrádu, zo so Spolkovej rady. Ďakujem veľmi pekne. Z Európskeho parlamentu dostane teraz slovo pani Macony. Ďakujem pekne, pani predsednička. Gratulujem k tomu, že sa vám podarilo zorganizovať toto stretnutie v Európskom parlamente, že sa tu môžeme zhovárať o európskej koheznej politike. Ja som si prečítala pracovný program, ktorý vítam. som skutočne presvedčená, že tento program sa nám podarí dodržať, aby skutočne plánovanie nového programu neprišlo omeško, omeškanie a aby sme nič neunáhlili, ako sa to udialo naposledy. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi komisárovi Hánovi za to, že nám predstavil návrh komisie. Návrh komisie ako taký bol predložený iba pred pár hodinami, to znamená, že sa na ňom ešte niečo bude musieť meniť. Avšak teraz už by som chcela predložiť niektoré pripomienky. Myslím si, že návrh, ktorý bol predložený, je v každom prípade koherentný aj vo, aj vo vzťahu k tomu, čo očakáva parlament, pretože tu ide hlavne o to, že táto strategická vízia by mala byť podporená Spomínajú sa tu aj ciele stratégie 2020, ktoré boli zohľadené. Avšak myslím si, že očakávania parlamentu nebudú splnené v plnej miere, predovšetkým vo vzťahu špecifické návrhy, ktoré sme predkladali, pokiaľ ide o zjednodušenie a koncentráciu na konkrétne výsledky. Takže v stručnosti by som chcela povedať, že koordinácia správnych kontrol nebude viesť automaticky k zjednodušeniu ako takému. Redukcia jednotlivých cieľov alebo zredukovanie jednotlivých cieľov nie je konkrétne to, čo sme požadovali, keď sme hovorili o, koncentrácii, o väčšej koncentrácii a zameraní na ciele. To jednoducho nie je v súlade s e, kontextom ducha Európy 27 a príliš prísne podmienky takisto nie sú vhodné na to, aby sme dosiahli v tejto oblasti niečo viac. Tak ako si predstavuje koheznú politiku komisia, zdá sa, že sa uberá tým smerom, že jednotlivé cieľy tejto politiky by nemuseli byť dosiahnuté. Mali by sme sa viac sústrediť na štruktúru slabšie regióny, to spomenuli aj moji predrečníci z jednotlivých národných parlamentov. Pozitívne však zostáva to, že teritoriálna dimenzia sa dostáva viac do popredia v rámci novej stratégie, a to práve v tom zmysle, že sa kladie väčší dôraz aj na mestské oblasti, avšak vo všeobecnosti treba povedať, že tu máme integráciu, ktorá by mala byť a prebiehať na úrovni s vidieckými oblastiami. To je takisto pozitívny prístup, avšak rovnako pozitívne je, že malé a stredné podniky konečne e, sú brané viac do úvahy, aj keď nie je ešte celkom jasné, do akej miery tieto skutočne budú a dostanú podporu práve v, zo strany koheznej politiky. Obavy, ktoré by som tu chcela predniesť, sa týkajú predovšetkým kondicionality, to znamená tých podmienok, Máme tu štyri podmienky, ktoré predložila komisia istým spôsobom ex ante, potom tu takisto máme makroekonomické podmienky. Súhlasím s tými ex ante podmienkami, tam sa samozrejme veľa zlepšilo v porovnaní s minulosťou, pretože teraz už je možné konať aj preventívne, to znamená pred implementáciou nejakých konkrétnych plánov. To je samozrejme dobré že sú tu podmienky stanovené aj vo vzťahu ku konkrétnym výsledkom, aj keď by, by sa tu ešte dali veci zlepšiť. Nie som celkom spokojná, pokiaľ ide o tie štruktúrálne podmienky, ktoré sú napojené na intervencie jednotlivých členských štátov. Lehoty sú tu také dlhé, že lehoty kontextu plánovania kohezné politiky jednoducho sa nebudú dodržiavať. A ešte, me, ešte viac nesúhlasím s makroekonomickými podmienkami, ale myslím, že tu mám aj podporu, pretože tieto podmienky jednoducho nie sú v súlade s duchom koheznej politiky. Rozvojová politika predsa nemôže byť zabrzdená sanačnou politikou. Koheznou politikou sa musíme snažiť dosiahnuť podporu slabších regiónov, dosiahnuť rast, avšak rast nezabezpečíme, ak budeme všade robiť iba škrty. Ciele paktu stability musia byť dodržané. Na to musia myslieť všetky členské štáty, avšak tieto ciele jednoducho nepasujú, nie sú v súlade s koheznou politikou, pretože obe politické oblasti by za týmto jednoducho brzdili. Zároveň som proti zavedeniu e, tej novej medzikategórii, respektíve prechodných regiónov. Ja zastávam ten názor, že aj vo vzťahu na plánovanie, ktoré ešte budú musieť byť bližšie stanovené, ktoré zatiaľ boli iba približne definované, a chcel by som povedať, že v tomto svetle budeme mať vo všeobecnosti pravdepodobne menej výhod pre tie krajiny Európskej únie. A to jednoducho nie je v súlade s duchom európskej politiky. Údaje, ktoré sme doteraz mali k dispozícii, o ktorých sme sa už mali možnosť porozprávať, znamenajú, že 72 miliónov e, ľudí pravdepodobne spadne do tejto novej kategórie, respektíve budú z toho mať profit, avšak je tu oveľa viac ľudí, ktorí budú s týmto spôsobom znevýhodnení. Myslím si, že tento bod budeme musieť ešte prepracovať, pretože tento bod jednoducho nie je v súlade s návrom Európskeho parlamentu a my sme sa snažili viac sústrediť hlavne na to, že práve tie prechodné regióny by mali byť e, dané do skupiny paušálnym spôsobom, začal čo celkový príspevok do ostatných e, cieľov by mal byť nepozmenený. A práve to sa, deje, to sa nedeje, to nie je spomenuté v návrhu komisie. A ešte jedna poznámka k tomuto návrhu zo strany komisie, pokiaľ ide o kohezný fond, tu sa teraz menia pravidlá, bez toho, že by sa celkom jasne povedalo, čo tieto nové pravidlá predstavujú a prinášajú. Máme tu určitú neistotu, pokiaľ ide o využívanie tej časti kohezného fondu pre politiku e, tej medziskupiny. Čím, spôsobom, čím sa vlastne má e, dosiahnuť väčšia kohezia medzi jednotlivými regiónami. Ja by som vás chcela skutočne poprosiť, aby ste sa držali toho časového časového harmonogramu, pretože inak sa nám nepodarí dodržať zoznam všetkých. Nech sa páči ďalšia rečníka, pani Grekiu. Ďakujem pekne, ctení kolegovia a kolegyne. Chcela by som povedať, že dnešné stretnutie je veľmi dôležité pre našu budúcnosť v Európskej únie. Myslím si, že jeden z centrálnych a, kľúčových prvkov tohto nového finančného rámca by mal byť základom pre vyvážený rozvoj v európskych regiónoch. Ja pochádzam z krajiny, z Grécka, ktoré má skutočne geomorfologické osobitosti a my vidíme celkom jasne, že predovšetkým marginalizované regióny a oblasti sa vnímajú zo strany ostatných dosť kriticky. My si myslíme, že krajina, ktorá má veľa ostrovných oblastí, je vážne znevýhodená, pokiaľ ide o prístup do takéto krajiny. Je veľmi dôležité, aby doprava a komunikácia bola ďalej rozvíjana, aby sme skutočne každú možnú formu rozvoja dosiahli, a to práve za podpory koheznej politiky. Politika, politikov, ktorá by napríklad mohla pomôcť pri výtvore dopravy, to je jedna z možností. Mali sme v minulosti s týmto dobrú skúsenosť a podarilo sa nám dosiahnuť cieľe. Pokiaľ ide o otázku komplementarity a pokiaľ ide o potrebnosť horizontálnej politiky, kde sa zohľadňuje aj osobitná situácia jednotlivých oblastí, sa nám zdá byť jedným z možných riešení. Myslím si, že tento problém nemáme iba v Grécku, ale aj v ostatných regiónoch člen, členských štátov Európskej komisie. Návrh komisie, ktorý bol prednesený na neformálnej rade 28. Eh, 29 júna v Polsku e, počíta s vytvorením infraštruktúry, infraštruktúrneho fondu, hoci niečo také môže znieť pozitívne, máme s tým trochu problémy, pretože si myslíme, že týmto sa vlastne vytvára nový tematický fond, ktorý de facto využíva sieťové možnosti e, tých e, fondov, ktoré už máme a týmto sa vlastne znovu vyčlenia ostrovy v našej krajine. Myslíme si, že štruktúrálne fondy jednoducho nebudú môcť podporiť e, rozvoj týchto marginalizovaných oblastí. Pre nás je veľmi pozitívne, že máme snahu vytvoriť medzikategóriu na základe, na základe podielu hrubého národného produktu. Myslíme si, že regióny, ktoré, majú ťažšie, ktoré sú ťažšie prístupné, ako napríklad e, regióny hornaté a ostrovné e, tieto musia byť považované za regióny práve z geografického hľadiska také, ktoré potrebujú extra podporu. A toto sa musí zobrať do úvahy, keď sa stanovujú kritéria. Nemal by sa brať do úvahy iba hrubý národný produkt. Myslím si, že je takisto veľmi dôležité, keď sa tu hovorí o zjednodušovaní týchto postupov. To je celkom konkrétny cieľ nového projektu, ktorý srdečne vítame, pretože si uvedomujeme, že tieto postupy sú momentálne veľmi komplikované a to je na úkor účinnosti. Myslím si, že toto je cieľ, ktorý nie je veľmi jednoduchý, pokiaľ ide o realizáciu, ale skutočne sme nachádzame v správnom čase, aby sme o tom mohli hovoriť, ako by sa to dalo dosiahnuť v rámci verejnej konzultácie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Z Európskeho parlamentu dostane slovo Karim Adeli. Ďakujem pani predsednička, pán komisár. Ja som veľmi rada, že ste dnes prezentoval, čo ste prezentoval. Ja si myslím, že toto je e, základný nástroj, ktorý už bol aj v predchádzajúcom programovom období e, s integrovanou rozvojovou stratégiou. Vytvoríme Európu, ktorá bude e, viditeľnejšie a dúfam, že synergie medzi Federom a e, Európskym sociálnym fondom umožní e, reálne bojovať proti chudobe a e, pomôže chudobným občanom. Ja si myslím, že bohužiaľ sa tu nenavyšia peniaze pre urbanistické stratégie a chcem povedať, že vítam iniciatívu k otázke energetickej účinnosti. Iniciatíva komisie, ktorá chce 20 Federu dať na uh, energetickú účinnosť. Ja sa chcem spýtať, ako to bude uh, s energetickou renováciou, najmä sociálneho bývania aké budú záruky, aby sa reagovalo na dvojitú nespravodlivosť sociálnu a environmentálnu, pretože títo obyvatelia sa nachádzajú, e, títo chudobní obyvatelia chudobných štvrtí sa nachádzajú v, v situácii aj ekonomickej chudoby. From, e, Rat of... Ďakujem pekne. Teraz e, z Rakúskej národnej rady, nech sa páči, pán Štáň. Ďakujem, pani predsedníčka. Hovorí pán Štajndl, vážený pán komisár, my oceňujeme samozrejme návrhy pána komisára, ktoré predložil k politike súdržnosti, k politike podpory. Z nášho pohľadu sa týmto zabezpečuje, že bude zaistená ďalšia efektívnosť podpory touto formou. Stratégia podpory e, je poňatá o mnoho diferencovanejšie a preto z nášho pohľadu bude trefnejšie zodpovedať potrebám. Ako doposiaľ, najmä by som rád zdôraznil, tak ako aj mody moji predrečníci, že konkurencia medzi regiónmi, ktoré majú podporu a ktoré nemajú podporu, by mala byť v centre pozornosti. My sa domnievame, že to si rozhodne zaslúhuje našu pozornosť. Celkovo nás teší, že malé a stredné podniky aj tu sa spomínajú a získajú mimoriadnu formu podpory. Videli sme aj v minulosti, že podpora malých stredných podnikov je dôležitým dôležitou formou celkovej hospodárskej podpory. Čo sa týka stratégie EU 2020 a s tým súvisiaceho rastu tu politika súdržnosti by predsa len mohla dosť výrazne prispieť k dosiahnutiu, ale bude o to dôležitejšie stanoviť rámcové podmienky najmä pre malé stredné podniky, pre sektor služieb, pretože v sektore služieb je najväčší počet pracovných miest. Aby sme zlepšovali situáciu v týchto sektoroch, vidíme tu obrovský potenciál. Neustále sa presvedčame o tom, že mzdy sú pod veľkým tlakom, je tam kazateľ sociálnych kvót, vidíme, že ceny súrovín neustále stúpajú a zároveň klesá ich dostupnosť. A stabilita e, cien sa nedá vždy zaručiť. Ale musíme sa všemožne snažiť naďalej podporovať inovácie, musíme naďalej rozvíjať aj možnosti vzdelávania, pretože aj to je jeden z cieľov politiky súdržnosti. Celkovo sme veľmi spokojní s návrhom pána komisára Hána. Ďakujem pekne. Je to skupina veľmi spoločných a spokojných e, ľudí, Hannes, spokojných svojim programom. Teraz e, pani Perez v mene Európskeho parlamentu. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. Moja politická skupina už predlžila svoje stanovisko. Pán Stavrojakis sformuloval k politike implementácie programov politiky súdržnosti, ale aj ja môžem povedať, že nás teší tento návrh. Chceme podporovať stabilitu a zároveň vytvárať hospodársky rast a pracovné miesta. Rada by som prednesla v tejto súvislosti tri body, ak dovolíte. Poprvé, v španielskej tlači sa dnes zverejnili isté novinky, ktoré súvisia s neistotou, so zmetkom. Komisia údajne navrhuje pozastaviť regionálnu pomoc krajinám, ktoré sú v rozpočtovom deficite. Pýtam sa, či je to pravda. Chcete zmraziť regionálnu pomoc tým krajinám, ktoré majú výrazný rozpočtový deficit? A druhá otázka sa týka tzv. prechodnej kategórie regiónov. Budeme v tomto dosť otvorená. Mohli by ste nám, prosím, presnejšie popísať, ako chcete rozdeľovať e, finančnú podporu e, medzi tieto regióny, ktoré budú v tejto novej kategórii prechodných regiónov, aké percento sa bude poskytovať tým regiónom, ktoré už nebudú mať konvergenčnú pomoc. A tretia otázka súvisí s konkrétnym nástrojom. Rezerva efektívnosti, ktorá podľa mňa je formou optimalizácie zdrojov. Už v minulosti táto rezerva nebola príliš efektívna, skôr naopak bola príliš prepojená s obrovským množstvom byrokracie. Chcete to zachovať v takejto forme a čo by ste chceli zaviesť ako pozitívny stimul? Mm. Ak by ste stanovili nejaký stimul, bolo by to o mnoho prospešnejšie. Ďakujem pekne. Teraz opäť za Rakúsko, pána Franz Perhan. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár, dámy a páni, ďakujem môj predrečník Konrad Steindl už spomenul stanovisko Rakúska k návrhu komisie. Toto stanovisko je pozitívne. Na rozdiel od ostatných niektorých rečníkov e, si dokážeme predstaviť, že program podpory sa môže prepojiť aj s fiskálno-politickými opatreniami preto, že u nás štruktúrna politika nikdy nie je oddelená od národnej politiky rozpočtu musí byť prepojená aj s rozpočtovou politikou, aj s blahobytom v národných eh, štátoch. V stanovisko Rakúska pripúšťa možnosť inovácií v spolufinancovaní v regionálne slabších oblastiach. Pre nás eh, je predstaviteľné aj to, aby sa miera spolufinancovania znížila na isté obdobie, tak aby aj tieto regióny získali možnosť e, mať prístup k týmto prostriedkom. Základom je viacročný finančný rámec e, medzi rokmi 2014-2020 a, a tento slúži aj pre základy prostriedkov z kohezného fondu. My ako Rakúšania máme dve hlavné priority. Poprvé transparentnosť budúcich fondov, či už ide o e, bondy, eurodlhopisy tu vo finančnom rámci nie mimo neho, tak aby sa neporušovalo pravidlo e, prílišného zadlženia sa, ktoré je zakotvené v našich zmluvách. A ďakujeme pekne pani Manesku za Európsky parlament. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem. A ja by som sa rada poďakovať poďakovala aj komisárovi Hánovi za návrh, ktorý predložil. Mm, skupina ALDE v Európskom parlamente oceňuje najmä zjednodušenie, o ktoré sme žiadali už mnohokrát. Je to zjednodušenie pravidiel, riadenia. Oceňujeme aj narastanie výkonnosti hospodárstva tým, že sa budú e, presnejšie orientovať e, investície na malé a stredné podniky. Naša skupina je za zavedenie tejto výkonnostnej rezervy. Očakávali sme dokonca ešte vyššie percento ako iba tých 5%, o ktorých hovoril pán komisár. Čo sa týka zjednodušenia pravidiel a spoločných pravidiel, na ktorých chceme pracovať, o tom návrh hovorí a konštatujeme, že Členské štáty naďalej budú mať možnosť aj na národnej úrovni predkladať návrhy na doplnkové pravidlá, teda ktoré budú doplňať e, tie pravidlá dohodnuté na európskej úrovni. To môže viesť k tomu, že budú zavedené príliš komplikované a príliš mnohé pravidlá a to by nebolo na prospech e, užívateľa. Myslím, že musíme dosiahnuť skutočné zjednodušenie pravidiel, tak aby sme zjednodušili život užívateľom, čerpateľom. A v duchu tohto zjednodušenia pravidel by som sa rada teraz vyjadrila ku konkrétnemu návrhu komisie. Uvádza sa tam, že členské štáty budú mať počet príslušných orgánov, ktoré spravujú tieto fondy, znížený. Je nevyhnutné, aby členské štáty, ktoré informujú komisiu o tejto skutočnosti, ak pristúpia k tomuto zniženiu počtu orgánov, budú mať nejaký prospech z takéhoto zníženia administratívnej záťaže? Alebo bude nedostatok rovnováhy vo využívaní fondov. Skupina ALDE vo všeobecnosti súhlasí s kondicionalitou, s podmienkami, ale boli by sme radi, keby tam bolo viac podrobností o presných postupoch, ako sa budú aplikovať tieto podmienky v praxi. Chcela by som sa ešte vyjadriť aj k tomu, že neustále poukazujeme na význam všetkých orgánov na lokálnej a regionálnej úrovni O tom sa e, návrh komisie nezmienuje. Myslím si, že reforma politiky súdržnosti dosť výrazne závisí od toho, do akej miery budeme podporovať lokálnych a regionálnych aktérov, pretože práve oni musia mať možnosť e, v konečnom dôsledku naplňať túto politiku súdržnosti v praxi. V súvislosti s jednodušením by som ešte rada uviedla toľko, že zavedenie konceptu elektronickej súdržnosti znamená, že užívateľia budú e, môcť predkladať dokumentáciu v elektronickej forme. To je samozrejme pozitívne, ale máte už nejaký konkrétnejší plán pre členské štáty, aby mohli už pripraviť príslušné štruktúry informačných technológií, pretože systém už musí vlastne fungovať v roku 2014. Preto je potrebné ho pripraviť od toho bude závisieť e, celý úspech tohto mechanizmu elektronickej súdržnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Massimo Gravalia, ktorý zastupuje Talianský senát. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasíme s cieľmi zjednodušenia, zefektívnenia politiky súdržnosti Súhlasíme aj s tým, že je potrebné zdôrazňovať rast a pracovné miesta, ale rast závisí od vývoja na trhu, od e, vývoja firiem, najmä od malých stredných podnikov. V Taliansku e, malé stredné podniky predstavujú 80 všetkých pracovných miest a 70 všetkých investícií a 70 HDP. Hovoríme o konkurenceschopnosti malých stredných podnikov, ale musíme si uvedomiť, ako možno vyriešiť skutočné problémy týchto krajín. A to je prístup k úverom. Pretože keď úvery nebudú dostupné, rast bude čoraz komplikovanejší. Preto sa chcem opýtať, či by bolo možné využiť veľmi jednoduché opatrenie čerpania peniazy z fondu súdržnosti a síce vytvoriť akýsi fond záruk pre malé stredné podniky, tak aby mali zaručený prístup k úverom. Banky by mali možnosť vyhodnotiť efektívnosť a reálnosť e, programov rozvoja a taktiež by dokázali sami rozumne rozhodnúť o nakladaní so svojimi prostriedkami bez rizika. Po druhé, hovoríme o znižovaniu nezamestnanosti najmä v radoch mladých ľudí. Aj tu bolo by možné využiť prostriedky e, veľmi jednoduchým, e, kontrolovateľným spôsobom. A to tak, že sa budú poskytovať daňové úľavy prípade vytvorenia nových pracovných miest. Ďakujem pekne. Teraz v mene Európskeho parlamentu pán pán Misleroj. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať. Myslím, že sme tu všetci jednotne naladení, sme všetci priateľmi súdržnosti. v súvislosti s listom eh, z 8 členských štátov, v ktorom sa uvádza, že stačí podporovať iba chudobné regióny. Ale nikto z tu zúčastnených eh, to nespomenul. Možno by sme mali robiť niečo na národnej úrovni, mali by sme niečo urobiť v rokovaniach na eh, národnej úrovni, v národných parlamentoch. Možno sa potrebujeme navzájom v tom, že musíme dohodnúť e, zásadné veci, ako napríklad makrokondicionalita, či to chceme alebo nie, ako to má fungovať. Pretože nemôžeme prepojiť veci navzájom, ktoré spolu navzájom vôbec nesúvisia. Myslím, že to súvisí aj s národnými dohodami o spolupráci a o partnerstve. V regionálnom parlamente vnímame veci z regionálneho pohľadu a máme pocit, že sa nám niečo vnúcuje. Príznakovosťou tejto politiky je viacúrovňové riadenie. Musíme navzájom komunikovať, diskutovať. Máme celý zoznam kritických bodov. V zásade sme spokojní s návrhom komisie. Komisár preukázal veľkú mieru odvahy v tom, ako pristupuje k tejto politike. Pokrýva celú Európu a je to celostný prístup, ktorý zaujal nepochybne. Na komisii si to vyžadovalo mnoho úsilia. Pred dvoma rokmi sa intenzívne hovorilo o tom, že sa budú vytvárať fondy pre vodu, pre životné prostredie, pre energiu a tak ďalej. K tomu nedošlo napokon. toto je jedna z foriem, ako pristupovať k európskej problematike v tomto meniacom sa svete. Nemali sme dostatočné riadenie. Pôvodný program bol taký, že všetko je možné, všetko je priateľné. Teraz sa sústraďujeme na konkrétne prvky. A okrem toho, Európa sa chce orientovať eh, na dlhodobé hľadiska mne sa to páči, je to aj v duchu stratégie EU 2020 a to isté platí aj pre finančné hospodárske riadenie, hospodárskú správu. Je potrebné hovoriť aj o veciach, ako je riadenie, koordinácia. Rád by som nadviazal na niektoré body, ktoré tu zazneli. Súhlasím so svojím predrečníkom z Talianského senátu. Keď hovoríme o mládeži, o nových pracovných miestach, ak dokážeme tieto veci prepojiť, podľa mňa to je pozitívne a vďaka tomu sa nám podarí revitalizovať aj naše kroky z minulosti. Ďalej. Dnes do poludnia komisia hlasovala o fonde susedstva. Sú to fondy z susedných krajín, ktoré nemajú príliš pozitívne vyhliadky na členstvo v Európskej únii a vidíme, že projekty na vonkajších hraniciach EÚ sú dosť žalostným pohľadom. Nie je to Na Ukrajine napríklad prebiehajú rozsiahle projekty a stratili sa tam obrovské sumy v administratíve a vznikla iba e, jedna maličká nemocnica. Nemali by sme teda vnímať iba pozitíva, sú to aj negatíva. Ďakujem pekne, zneli tu viaceré otázky a pripomienky na adresu pána komisára. Teraz by sme mu dali priestor, aby zareagoval. Ďakujem, Danuta. Ja by som odpovedal vo svojom materinskom jazyku. Najskôr sa chcem poďakovať za všetky konštruktívne príspevky, ktoré boli v časti aj kritické a to je dobré, pretože sme na začiatku diskusie. Nie som ešte ale v takej pozícii, že by som mohol zodpovedať všetky tie otázky. Bude na to ešte čas. Takisto som skonštatoval, že v niektorých reakciách boli viditeľné nedorozumenia, pretože vy ste sa v podstate e, zameriavali alebo ste reagovali na návrhy dokumentov, ktoré nie sú a ktoré medzičasom už boli aktualizované. Nie sú to najnovšie návrhy. Musím povedať, že ten posledný návrh e, v otázke DPH bol tak vyriešený, ako to chce mať Maďarsko. Teda, že ak nie je odpočítateľná DPH, tak môže byť preplatená, môže byť ten subjekt podporený finančne, pretože nemá e, zmysel, aby sme štáty financovali v oblasti, kde nechceme financovať. Myslím si, že tu vytvárame dostatočnú flexibilitu a je to odraz aj našej mm, vysokej kultúry a kvality, ktorú máme v tomto parlamente. Ja som už pred mesiacmi slúbil, že sa zúčastním na regionálnej konferencii v juho-západnom Francúzsku a vždy sa snažím svoje sľuby aj splniť ale ja som to slúbil vtedy, keď ešte nebolo jasné, že tento návrh príde v tomto časovom období. Ale e, teraz na mojom mieste sa usadí pán e, Berkovic, člen nášho týmu, ktorý pracoval na návrhu tohto nariadenia a zodpovie vám vaše otázky. Chcem sa poďakovať všetkým spolupracovníkom, a spolupracovníčkam v kabinete aj na celej službe. Bolo to pre nás ťažké obdobie, to si asi viete predstaviť. A je to politická oblasť, o ktorú sa mnohí zaujímajú tendenčne um, a nebolo to jednoduché zohľadniť všetky rozpočtové požiadavky a nájsť rovnováhu medzi tým, čo je nutné a čo musí ostať v úzadí bokom. Na webovej stránke generálneho riaditeľstva je tá e, schválená verzia dokumentu, respektíve dokumentov. Prosím, využite ich. A chcem zopakovať, že ja som ochotný, aj moji spolupracovníci sú ochotní byť k vám v dispozícii počas všetkých diskusí. A potom ešte jedna posledná obsahová pripomienka, pretože mnohí to spomenuli vo svojich otázkach. Hovorili sme o tom aj v neoficiálnych e, rozhovoroch. Tá otázka makroekonomickej kondicionality Prosím, rešpektujte, že poprvé aj v rámci komisí sme sa museli skoordinovať a urobiť kompromis a po druhé, v priebehu mesiacov sa veci menili a aj naša reakcia sa musela podľa toho uspôsobiť a myslím si, že teraz sme predložili návrh, ktorý, keď si ho preštudujete, viem, že je na niektorých miestach komplikovaný, taká je aj politika koheznosti, ale keď si ten návrh prečítate, tak skonštatujete, že uplatňovanie makroekonomickej kondicionality je naozaj nutné, je to ultima ratio a uplatňuje sa iba vtedy, keď všetky ostatné možnosti už boli vyčerpané. Napríklad príklad Grécka. Môžem upokojiť gréckých kolegov, že v súčasnej situácii sa makroekonomická kondicionalita nebude uplatňovať, pretože my navrhujeme to v takej forme, že keď nejaký štát má ekonomické problémy, tak najskôr sa to rieši návrhmi zo strany komisie, rozhovormi, rada schváľuje návrhy, potom prídu cielené návrhy, čo treba robiť a keď nejaký členský štát splní to, čo sa žiada v návrhoch, tak potom nie je dôvod spustiť tento mechanizmus, sankčný mechanizmus. Naopak Európsky parlament a aj Rada schválili ten six-pack, tých šesť balíčkov a tam ide o sankčný mechanizmus v eurozóne, ale eurozóna má zatiaľ iba 17 členských štátov. Ja dúfam, že ich bude viac. Nemali by sme v konečnom dôsledku deliť medzi členmi a nečlenmi eurozóny, ale zatiaľ to tak nie je a myslím si, že je spravodlivé, aby sme vytvorili mechanizmus, ktorý by platil aj pre nečlenov eurozóny. eurozóny. Ale ako som povedal, je to len posledný možný prostriedok, najposlednejšia možnosť ultima ratio a tí ostrielaní medzi vami vedia, že politiku koheznosti máme už 20 rokov a že už máme takéto pravidlo, ale z, z dobrých dôvodov sme ho zatiaľ ešte nikdy nevyužili. Prosím, diskutujte o tom aj naďalej. Ja teraz poprosím pána Berkovica, aby ma nahradil. Ďakujem vám všetkým a Ďakujem aj za tie rozporné diskusie v dobrom slova zmysle. A ešte sa osobitne chcem poďakovať polskému predsedníctvu, ktoré sa naozaj angažovalo veľmi. Má v tom aj vlastné záujmy, ale to je legitimné. Ďakujem veľmi pekne. I'd like to, yeah, this is Peter Berkowitz who has coordinated the entire preparatory work. Predsedníctvo koordinovalo prípravnú, celú prípravnú prácu. A teraz by som sa chcela posunúť. Budeme mať ďalších rečníkov. Doktor Helmut Markov z nemeckého Bundesrátu. Ďakujem. Pani predsedníčka, dámy a páni, budúcnosť eh, koheznej politiky mm, je pre eh, Baltický región BRD veľmi dôležitý, pretože od znovu zjednotenia hrali všetky fondy obrovskú úlohu v transformačnom procese, pozitívne sprevádzali transformačný proces a v ďalšom finančnom období budú, eh, bude bývalé východné Nemecko vyňaté z tých cieľových regiónov financovania Európskej únie. Máme tu dve veľké úlohy. Konsolidácia rozpočtov a udržateľný rozvoj pomocou politiky koheznosti. Myslím, že najmä politika koheznosti môže zohrávať túto úlohu, pretože je dlhodobá a nemusí reagovať na krátkodobé zmeny, napríklad <clears throat> finančné krízy a tak ďalej. Pokiaľ ide o degresivitu, samozrejme, chápeme, že sa premýšľa nad znižovaniami, ale myslím si, že degresivita v spolufinancovaní aj v tých vyšších úrovniach. Zároveň to, tomu by sme sa mali vyhnúť, pretože by bolo nebezpečenstvo, že krajiny nebudú môcť schopné dať k dispozícii vyššie sumy peňazí a nebudú môcť potom implementovať kofinancovanie. Pokiaľ ide o Brandenbursko, myslím si, že spolufinancovanie by um, malo platiť pre všetky regióny aj tie, ktoré majú nižšiu životnú úroveň ako 75 pretože by to pre ne bolo pozitívne. Aj regióny, ktoré budú vyňaté z cieľa 1, do medzikategórie. Nechápeme ešte, ako, a, ako k tomu komisia došla. A e, maximálna sazba spolufinancovania by mala byť e, maximálne 75 To znamená, že tie regióny, ktoré majú e, byť vyradené, musia byť všetky riešené ako konvergenčné regióny. Týka sa to vo východnom Nemecku regióny ako Lipsko, Brandenbursko a tak ďalej, pretože už tieto regióny, ktoré sú motorom toho rozvoja, ak tam nebude ďalšia podpora, tak tento motor jednoducho prestane fungovať, pretože zatiaľ tu ešte nie je náhrada industrie, nie je tam ešte stále potenciál na vysokých školách, pretože nezamestnanosť ešte stále má veľké kvóty. A preto by som vás skutočne chcel poprosiť, aby ste s touto myšlienkou trochu zaoberali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz bude 3 minúty hovoriť pán Franco Alfonzi. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Tento dokument, ktorý komisár Hahn prezentoval, obsahuje priority, najmä energetickú účinnosť, obnoviteľné energie a mestskú politiku. Je to takisto dokument, ktorý predstavuje to, ako sa ko- politika koheznosti rozvíjala smerom k novej architektúre. Pre nás je zaujímavé, aby táto budúca politika koheznosti sa koncentrovala viac na teritoriálnu reguláciu. Nemal by to byť iba mechanizmus na dobiehanie e, pre, pre za, zanedbané regióny, aby dobiehali ostatných. V tomto návrhu sú e, prechodné e, regióny, pokiaľ ide o úroveň financovania a takisto maximálne limity financovania. Ďalší bod. E, prezentácia hovorí o e, riedko obývaných regiónoch a najodľahlejších regiónoch. Lisabonská e, zmluva hovorí o, o týchto regiónoch, aj o ostrovoch, aj o, o horských oblastiach a my chceme vedieť, prečo komisia vo svojom dokumente na ostrovy a na horské oblasti zabudla. Možno sa snažíte trochu zredukovať solidaritu, ktorá v týmto regiónom patrí. Teritoriálna spolupráca má mať 30 e, My dúfame teda, že to tak bude. My si myslíme, že teritoriálna spolupráca má mať aj e, väčšiu politickú vôľu a makroregionálna stratégia by mala spadať do tejto definície. Takisto Eh, chceme, aby partnerstvo medzi EÚ a regiónmi a aby to bol pilier regionálnej politiky. A my si myslíme, že mechanizmus sankcií by nebol e, dobrý. Sú regióny, ktoré zaostávajú na úrovni celých štátov, nie iba na úrovni regiónov a tie sankcie, jednoducho tam je určitý prvok kontradiktornosti. From... Ďakujem a ďalším rečníkom je pán Lino Julia z výboru pre rozpočet. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Dulio. Ďakujem za to, že ste zorganizovali toto stretnutie, pán komisár. A apel reagoval na výzvu komisa, e, predsedu Baroza, ktorý požadoval novú úniu. Myslím si, že treba pripomenúť aj to, o čom hovoril pán profesor Prody svojho času, ktorý bol takisto predsedom komisie a hovorí to stále a všade, vždy, keď stojí pred mladými ľuďmi, študentami na univerzite, hovorí, že Európa je najväčším trhom sveta, najväčším exportérom že sa tu robia najväčšie zisky, ale krajiny, ktoré predstavujú Európu, zatiaľ nemajú sílu na dostatie týchto cieľov. Chcel by som pripomenúť to, čo sa udialo v renesancii. Profesor Prody povedal, že v Číne a v Toskánsku sa vtedy robili najväčšie zisky. Mil, Milano, Rím, Toskánsko, to boli práve tie mesta, a oblasti, ktoré boli v tomto období najviac rozvinuté. A potom sa objavil nový svet a my v Taliansku sa nám to vtedy nepodarilo sa zomknúť a my sme jednoducho zmizli ako keby na celé storočia z mapy sveta v porovnaní s tým, čo sa udialo v Španielsku, Anglicku a inde na svete, kde sa vytvorili nové štruktúry. Ak by sa však Európa teraz zomkla, tak by sme prežili v celom svete, pretože máme skutočné veľké technologické kapacity, aby sme mohli mladým ľuďom ukázať nové cesty. Ak budeme rozpotení, tak sa jednoducho rozdrobíme, každý si bude robiť to, čo chce a tým sa nepohneme spolu vpred. Už som v podstate povedal toho dosť, ale chcel som povedať následovne. Kohezná politika je dôležitá a to vieme všetci, avšak predsa len mám otázky, ktoré sa týkajú bodov, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, ktoré sú skutočne kľúčovými bodmi tejto politiky. Ako vieme, dôležité sú detaily, ako to už povedal nemecký kolega. Ide tu predovšetkým o celkové finančné prostriedky, ktoré by sa využívali pre koheznú politiku. Ak tu ak tu tých stiahneme tých 40 miliard, tak zistíme, že došlo k skráteniu rozpočtu a nie k jeho navýšeniu. Myslím si, že táto redukcia by bola výsledkom skutočnosti, že finančné prostriedky si častokrát tečú potom aj domov. Myslím si, že sa tu hľadá dosť cieľ ukludniť národné vlády, čo vedie k tomu, že niektoré vlády potom svoje príspevky do európskeho rozpočtu chcú skrátiť. Myslím si, že je to absolútne rozporúplný prístup. Potrebujeme práve viac vlastných prostriedkov v rozpočte Európskej únie. Európsky rozpočet v európsky rozpočet je predsa iba 0,97 priemeru HDP v, Európe. A teraz druhý bod, tie prechodné regióny, o ktorých tu už viacerí hovorili. Tam sa počíta takisto s 39 miliardami eur. Avšak ešte nemáme stanovené konkrétne ciele. Aspoň takto vyzerá Máme tu aj konvergenčné ciele, ktoré chceme znížiť o 20 25 regiónov by bolo tým postihnutých. Týka sa to až 72 miliónov obyvateľov, ale dve tretiny 72 miliónov obyvateľov sú zo štyroch štátov. To znamená, 75 financií pre tieto prechodné regióny sa sústredia na veľmi málo štátov a to je dosť nepriateľné. Pochybnosti však mám aj v tom ohľade, že sa tu snaží stanoviť taký cieľ, že by sa dávalo viac finančných prostriedkov tam, čo by sme mohli chápať v kontexte hospodárskeho rozpočtu. To je dosť taký nejasný, nejasná predstava kohoznej politiky. Skôr sa to dá pochopiť ako nejaká prerozdielovacia politika a my chce, predsa chceme povedať, že kohezná politika nie je prerozdeľujúcou politikou finančných prostriedkov medzi jednotlivými regionami. Ide tu o politiku, ktorá má viesť k podpore rozvoja oblasti, územných oblastí a podpore solidarity v rámci Európskej únie. A táto únia, ktorú predseda Barozo požadoval, to znamená konkurencieschopné hospodárstvo v celosvetovom meradle sa nebude dať vytvoriť, ak nebudeme podporovať jednotlivé regióny. A ešte pár slov k tým makroekonomickým kondicionalitám. Tu komisár povedal, že to je veľmi múdre riešenie, ale predsa len si myslím, že sú tu určité pochybnosti, pretože táto štruktúra by mohla mať aj negatívne hospodárske následky, pretože na jednej strane sa krátia finančné prostriedky pre tie členské štáty, ktoré nedodržia kritéria stability. To znamená, už teraz musia robiť úsporné opatrenia. To sme celkom jasne videli a počuli. Týmto krajinám sa stiahujú finančné, skracujú finančné prostriedky z tejto oblasti. To by znamenalo, že politika stability by jednoducho triumfovala na náklad, na úkor kohezné politiky. A to jednoducho nemôže takto fungovať. To by nás všetkých pochovalo. A táto správa, tá governance, o ktorej sa tu hovorilo, musí byť reformovaná. Stabilita je najdôležitejší prvok a Ide tu predovšetkým o to, aby sa správa už správneho hľadiska nekontrolovala a to je podľa mňa nesympatické riešenie, nepriateľné riešenie. A ešte pokiaľ ide o ciele stratégie Európa 2020, k tomu ešte pár slov, o tom takisto môžeme diskutovať, ale aby sa to nedialo na úkor koheznej politiky, kohezná politika predsa nemôže zastávať také ciele, ktoré by boli v kontraste s pôvodným zameraním tejto politiky. Dôležité je posilnenie európskej, mechanizmov európskej správy. Nie je to celkom jasné, čo tu vlastne komisia predkladá. Takisto odvolávka, tie indikátory, od, referenčné indikátory, ktoré by mali byť rovnaké pre všetky 26 e, krajín. Čiže celkový rámec je zaujímavé, ale predsa len dúfam, že budem mať ešte príležitosť vylepšiť túto tento návrh, budeme sa musieť snažiť vyhnúť tomu, aby sme s týmto novým, no, ešte s novým návrhom sa pohli dozadu. Ďakujem pekne, pán Duilio. A teraz dostane slovo ďalší kolega. Pán Au. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Rozhodnutie eurozóny z júla tohto roku pokiaľ ide o zníženie dlhov, hovorí pán Augurakis, nebude viesť k tým cieľom, ktoré sme si stanovili. A myslím si, že práve táto vážna kríza, v ktorej sa Európa momentálne nachádza, sa zdá byť priam neprekonateľná. A to by znamenalo, že hospodárska súťaž a konkurencieschopnosť na svete bude ešte väčšia a otázka, ak to bude znášať bremeno tejto ťarchy. My by sme potrebovali hospodársky rast, ktorý by bol dobrý práve zamestnancom, ale bohužiaľ momentálne niečo také nevidíme. Vlády členských štátov Európskej únie nútia zamestnancov napríklad v Grécku, aby museli robiť veľké úspory a tým obmedzujú aj ich práva. To znamená, jeden z dôvodov takéto vážnej krízy v Grécku sú práve tieto komunitárne programy, ktoré prispeli k tomu, že e, banky zarábali, ale, britský, britský, ale grécky štát sa dostal do deficitu. Kohezná politika, o ktorej tu dnes hovoríme, vedie k tomu, že monopóly ostávajú nažive a regionálna politika stále sa dostáva do úzadia a na okraj. Máme aj stratégiu EU 2020 a tu sa všetko snaží o dosiahnutie väčších ziskov. Máme v rámci kohoznej politiky finančné prostriedky k dispozícii, ktoré však by musia, musia byť pridané ešte k tej 4,3 miliardy dolárov, ktoré banky zinkasovali aj na úkor celej tejto krízy. Myslíme si, že určitá konzistencia a regionálna územná celistvosť Európskej únie je dôležitá aj v prospech celej budúcnosti. Zasa však, že teraz sa podporujú práve iba tie programy, ktoré sa sústredia iba na tú politiku, ktorá vlastne nás dostala do tejto kapitálovej krízy. To znamená, finančné prostriedky sa cez spoločný rozpočet jednoducho nedostávajú k členským štátom. A to všetko robíme s tým, že by tu chceme vraj vytvoriť spoločný vnútorný jednotný trh. Myslím si, že zrušenie stoviek programov v Grécku bude nesprávny krok, pretože to by bolo mohlo pomôcť. Treba podporovať však programy, ktoré budú v prospech občanov a nie tie, ktoré nie. Mali by sa vytvoriť infraštruktúry, pokiaľ ide o Grécko, avšak chýba tu eh, chýbajú tu sociálne opatrenia, ktoré by boli v prospech občanov. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je z Portugalska Pedro Saraiva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za túto iniciatívu. V porovnaní s ostatnými medziparlamentárnymi stretnutiami, ktoré sme mali v minulosti, zdá sa, že sme zaznamenali pokrok, pokiaľ ide o otázku kohézie a to smerom pozitívnemu. To znamená, že v prvom rade sme si uvedomili, že musíme mať spoločné pravidla, pokiaľ ide o postup a prístup k týmto spoločným nástrojom k fondom, pretože chceme, aby boli účinnejšie, efektívnejšie, aby slúžili koheznej politike. Zároveň tie tranzitné eh, prechodné regióny. V teórii je to celkom zaujímavý koncept, kde tu hovoríme o phasing out a phasing in mechanizmoch avšak vytváranie týchto mechanizmov by mohlo byť aj v nesprospech niektorých regiónov. A tretí bod, ktorý by tu bolo treba povedať, musíme mať integrovaný manažment jednotlivých programov a musí byť zameraný práve na výsledky, aby sme mohli zosieteť jednotlivé fondy a ich finančné prostriedky. A myslím si, že ak sa pozriete na operačné programy, bohužiaľ, sme tu mali filozofiu jedného fondu a to nám bohužiaľ neprinieslo pozitívne výsledky. Takže pre operačné účely by sme sa mali pozerať integrovaným spôsobom. Sú tu viaceré výzvy, ktoré budeme musieť, ktoré budeme musieť čeliť. Tieto súvisia predovšetkým s pôvodom jedn- tohto nástroja Connecting Europe, pretože to je to, čo musíme brať do úvahy Do istej miery bude situácia závisieť od kohezného fondu a bude to celé centralizované. Musíme zabezpečiť, aby to aby sme sa nedostali na cestu inú, ako sme si stanovili pôvodné princípy. A v súlade s koheznou politikou treba povedať, rovnako ako aj v súlade so stratégiou 2020, čo je vlastne dobrá vec, nesmieme zabúdať na regionálnu kohéziu a problémy, ktoré s ňou súvisia, ako napríklad konkurencieschopnosť. Napríklad e, stratégia 2020 neuvádza celkom konkrétne, že je tu konkrétny cieľ, ktorý by musel byť realizovaný na regionálnej úrovni. Takže môžeme tu mať dve rôzne logiky, ktoré by mohli ísť aj proti operačnému aspektu celej tejto myšlienky a to by nám v budúcnosti nemuselo pomôcť. A posledná vec, pragmatická záležitosť, pokiaľ ide o časový harmonogram a plán, ako to chceme realizovať. V, predchádzajúcom plánovacom období väčšie, teda išlo tu rok 2007-2008, nástroje fondov jednoducho neboli k dispozícii. Musíme zabezpečiť, aby sa takáto situácia už viac neopakovala. Január 2014 musí byť časom, kedy už budeme mať konečne tie nástroje, ktoré budú aj fungovať. Ďakujem veľmi pekne. Tí kolegovia, ktorí odchádzajú, chcela by som vás poprosiť, že máme ešte recepciu potom, keď skončíme. Pán Teurer tu nie je, aspoň to mi tu povedali v poriadku, takže môžeme prejsť pánovi Eriksonovi zo Švedska. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kohezná politika priniesla veľký prospech celej Európe a zo švedskej strany by sme mohli povedať, že procesy subsidiarity, ktoré máme u nás, sú nástroje, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Každý si môže v dokumente prečítať, že princíp subsidiarity je v našej strane podporovaný. Avšak z pohľadu jednotlivých členských štátov sa dá povedať, že máme rôzne podmienky, pokiaľ ide o hospodársky rozvoj a preto je vlastne kohezná politika aj dobrá. My zastávame názor a sme presvedčení, že sa môžeme k tomu návrhu komisie postaviť pozitívne, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva. To je tá oblasť, kde musíme povedať, že práve v tejto oblasti sú najrozličnejšie podmienky v jednotlivých členských štátoch a potrebujeme určité prepojenie medzi jednotlivými systémy. Myslíme si, že kozná politika doteraz fungovala celkom dobre, napriek nejakým protichodným očakávaniam avšak na miestnej úrovni sú pozitívne iniciatívy smerom z hora nadol, ale myslím si, že zo strany centrálnych organizácií potrebujeme určitú koordináciu týchto miestnych iniciatív a to sa nám eh, vo všeobecnosti aj koheznou politikou podarilo zaznamenať. Avšak treba povedať, že sú tu aj problémy, ktoré súvisia s koheznou politikou. Pán kolega z Talianska to práve uviedol. Áno, dá sa zistiť, že banky častokrát neprebrali zodpovednosť za tie spoločnosti, ktoré, ktoré túto zodpovednosť od bank očakávajú. A potom e, jednoducho sú tu regióny, ktoré nemôžu čeliť takéto konkurencie schopnosti, takéto hospodárskej súťaži. A predovšetkým, pokiaľ ide o podporu e, hospodárskeho rastu, potrebujeme zaznamenúť určité inovácie. Treba v tejto oblasti podporiť túto politiku a Európska únia a jednotlivé regióny členských štátov Európskej únie musia byť posilnené, pretože konkurencia sa stále priostruje. My sme krajina, ktorá je závislá od vývozu a my to vidíme celkom jasne. Potrebujeme menej byrokracie, potrebujeme mm, menšie administratívne zaťaženie a myslím si, že je tu ešte aj ďalší problém, to sú tie časové lehoty, ale možno som to aj nesprávne pochopil. Uh, Chcel by som vedieť a chcel by som počuť, ako, sa uzav- ako by mali byť uzavreté tieto rokovania koncom oktobra. To by som chcel, aby sa mi to objasnilo. Neviem, či je vôbec možné to vôbec stihnúť do konca oktobra, aby sme potom mohli to prerokovať aj na našich národných parlamentoch. Avšak skutočne som sa tešil, že pán komisár prišiel medzi nás, to ma potešilo, že sa zúčastnila diskusii aj aktívne a to celkom jasne ukazuje, že Európska únia by mala takto fungovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže môžeme sa vrátiť znovu k Portugalsku, pretože ďalší ročník to nie je. Nech sa páči, máme tu kolegyňu z Národného zhromaždenia. Pani predsednička, Jada by som eh, sa vyjadrila v prospech tejto iniciatívy a rada by som ju ocenila. Už sme hovorili o viacerých súčastiach, eh, ktoré sú obsahnuté v tomto procese. do Doposiaľ sme si vypočuli, že sú tri skupiny tém, o ktorých je potrebné sa zamyslieť. panuje relatívne veľká zhoda v tom, že to, čo sa e, doposiaľ vykonalo v oblasti politiky súdržnosti v Európskej únii, je veľmi pozitívne. Je to e, zrejme jediná e, naozaj dobre fungujúca politika, ktorá prijavuje solidaritu v Európskej únii. Prijavujeme tým solidaritu voči našim občanom, ale predsa len sú to isté ponočenia, ktoré si musíme odniesť do budúcna. Občania sa pýtajú, akú pridanú hodnotu predstavuje Európska únia. Teraz je dôležité, aby sme pokračovali v podpore politiky súdržnosti, aby mala naďalej hmotné výsledky, ktoré budú priamo viditeľné pre našich občanov. Je to model sociálneho rozvoja, ktorý stojí za podporu nielen pre Európu ako celok, ale pre regióny, z ktorých Európa pozostáva. Preto musíme opäť vrátiť dôveru našich občanov v, v európsky projekt. A politika súdržnosti v tomto zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. Národné parlamenty v tomto zohrávajú taktiež veľmi významnú úlohu. Musíme prekonať eh, národný egoizmus, musíme eh, sa posunúť eh, od eh, malichernosti a sústrediť sa na celkový európsky projekt. Teda na tomto sa dohodneme ale sú aj veci, na ktorých sa celkom nezhodneme. Čo očakávame napríklad od eh, politiky súdržnosti regionálny, um, ekonomický a sociálny projekt v súdržnosti? Sú k tomu rôzne prístupy. Eh, prešli sme obdobím prerodu, čo bola z toho, čo bola pôvodná tradičná politika súdržnosti. Teraz sme sa dostali do novej fázy, novej štruktúrnej fázy Európy, kde naplňame cieľa, ktoré sú zadefinované na európskej úrovni. E, stratégie 2021 z týchto cieľov. A chceme aj dosiahnuť istú mieru flexibility, čo sa týka naplnenia týchto cieľov. Faktom je, že to, čo robíme, je plná europeizácia regionálnych mechanizmov. Je to niečo, čo v minulosti bolo v národných právomociach. Teraz musíme sa usilovať o naplnenie stratégie EU 2020. Ja súhlasím s týmto novým prístupom, ale musíme byť opatrní, pretože sa musíme snažiť dosiahnuť rovnováhu medzi tradičným prístupom a prejavom solidarity v štrukturálnych fondoch a s novými prioritami, novými výzvami, ktorým Európa a členské štáty čelia. V roku 2014, keď začneme naplňať tento nový rámec, tu tieto výzby budú naďalej. Možno to budú aj nové, ešte naliehavejšie požiadavky, ktoré budeme musieť splňať. Ale musíme predsa len sa snažiť spravodlivo naplniť našu politiku štruktúrneho rozvoja. Musíme vychádzať zo spoločných princípov aj na národnej, aj na regionálnej úrovni. Súvisí to s podmienkami. Súhlasím, že by sme mali zaviesť o mnoho väčšiu mieru prísnosti v tom, ako sa čerpajú fondy. Súhlasím, že by sme mali lepšie monitorovať kontrolu využívania týchto fondov, ale dovolím si pochybovať o tom, či e, tá rezerva efektívnosti je naozaj dobrým riešením. Mm, neviem celkom presne, na čom e, sa komisia dnes do poludnia dohodla, ale nemyslím si, že môžeme takto ohrozovať e, dvojitým spôsobom regióny, ktoré sú už tak či tak v ťažkostiach je potrebné zabezpečiť partnerstvo medzi členskými štátmi a komisiou a to závisí od mnohých skutočností. Nemôžeme predsa znevýhodňovať regióny. Musíme zareagovať tak, aby všetky členské štáty mali možnosť čerpať výhody zo spravodlivého prístupu a zo solidarity. Taktiež, čo sa týka znižovanie, eh, znižovania podpory eh, v niektorých regiónoch eh, s vytvorením tie nové kategórie, to nesmieme pripustiť, pretože tým ochudobníme tie už tak či tak chudobné regióny. Musíme vypracovať takú stratégiu, ktorá vhodným spôsobom zasiahne všetky regióny. Musíme to poňať e, celostnejšie. Napríklad sa musíme zamyslieť aj nad tým, ako nám táto stratégia môže pomôcť dostať sa z krízy. Pretože od toho závisí mnoho. Nechceme predsa e, postaviť do rizika tie najchudobnejšie regióny. Teraz Európsky parlament, pán Kelly. Ďakujem. Myslím, že táto diskusia je veľmi zaujímavá. Politika súdržnosti je zatiaľ v Európe veľmi úspešná. Mnoho regiónov z nej malo doposiaľ veľký prospech. Zároveň vzhľadom na hospodárskú finančnú krízu je toto veľmi vhodné obdobie revidovať túto politiku a zapracovať potrebné zmeny. Keď sa pozrieme na zoznam, ktorý mám pred sebou, mám tu zastupcov národných parlamentov, je ich tu 13. Nevieme, kde zvyšných 14 parlamentov neboli pozvaní alebo neprejavili záujem prísť. Ďalej hovorilo sa tu o tej kategórii prechodných regiónov. Mnohí ľudia sú proti tomuto návrhu. Zrejme sa o tom diskutovalo veľmi intenzívne aj na úrovni výborov, eh, politických skupín aj celého parlamentu. Tí, ktorí sú za tento návrh, sú podľa mňa dosť sebeckí a majú rôzne dôvody, prečo podporujú tento návrh. Nikto nechce nikoho znevýhodňovať. Ak na krátke obdobie regióny medzi 75 a 90 percentami HDP priemeru dostanú doplnkovú pomoc. Podľa mňa to je vhodné zvážiť, preto nesmiem odsudovať zástancov tohto návrhu, že sú sepci. Čo sa týka kategorizácie regiónov, ja síce nepoznám situ- situáciu v všetkých členských štátoch, ale myslím, že v súčasnosti je tento systém dosť zastaralý. Chcem sa opýtať, či je a istá flexibilita prehodnotiť túto kategorizáciu a možno prehodnotiť e, hranice tam, kde už nezohľadňujú hospodárskú situáciu, bolo by možno vhodnejšie zaviesť nové hranice. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Šon. A posledným rečníkom z národných parlamentov je zastupca Cypru. Nech sa páči, pán Hadianis. Ja by som sa rád poďakoval organizátorom tohto podujatia. Ďakujem poslancom za to, že máme možnosť zapojiť sa do diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti. Avšak asymetrický dopad finančnej krízy sa prejavil na ekonomikách našich krajín ohrozuje ich pokrok a ohrozuje aj celkovú politiku súdržnosti. Okrem toho kríza zdôraznila možné riziko, ktoré spočíva v tom, že rozdielnosti medzi regiónmi sa môžu prehlbovať a môžu ohroziť naplnenie našich spoločných cieľov a narúšať harmonický rozvoj celej Európskej únie. V súčasných okolnostiach sa ukazuje, že politika súdnosti je ešte dôležitejšia nielen na zmiernenie dôsledkov krízy, ale aj ako nástroj zabezpečiť oživenie ekonomiky. Teraz e, niektoré štáty a regióny sú vo veľkých ťažkostiach. a očakávajú, že aj formou politiky súdržnosti sa im dostane pomoc. Medzi týmito krajinami je aj Cyprus. E, Cyprus e, sa uchádzalo pomoc z Fondu Solidarity po výbuchu, ku ktorému došlo v našej hlavnej elektrárni. Okrem toho, v dôsledku tejto krízy nezamestnanosť mm, boj proti ktorej jedným hlavných cieľov politiky súdržnosti. Táto nezamestnanosť e, sa prehlbuje v mnohých členských štátoch a to ešte viac zaťažuje ich e, finančnú situáciu. Okrem toho verejný dlh odrádza mnohých investorov a to taktiež e, stiažuje proces zhromažďovania prostriedkov na spolufinancovanie a na nich je založené množstvo projektov. Preto ďalšie zjednodušenie a e, účasť súkromného sektora na projektoch politiky súdržnosti je e, veľmi želateľný. Politika súdržnosti zohráva dôležitú súčasť stratégie 2020 a bez nej sa nedá zabezpečiť inteligentný a udržateľný rast. Inak sú tieto slova iba prázdnymi slovami. Politika súdržnosti sa musí viac prepojiť s prioritami stratégie 2020 pretože ciele oboch týchto stratégií prispievajú k lepšej koordinácie politiky Európskej únie. Nesmieme však e, zabúdať na to, že nesmieme podkopávať význam a charakter jednotlivých regiónov, nesmieme oberať právomoc, regióny o ich právomoci, kroky, ktoré sú v súlade s princípom subsidiarity a princípom zachovania právomoci e, síce nie najmä národné parlamenty. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že územný charakter politiky súdržnosti sa nesmie obmedzovať e, iba v prospech e, jedného konkrétneho sektora, pretože celosektorálne schopnosti tejto politiky sú jednou z jej výhod a Ukáže sa to aj v období po roku 2012. Akú úlohu však zohrávajú národné parlamenty? Naša úloha sa neobmedzuje iba na eh, preverovanie aplikácie systému subsidiarity. Musíme eh, sa snažiť o to, aby ciele politiky súdržnosti zodpovedali všetkým našim iným politickým rozhodnutiam a že bude dostatočná finančná podpora. Tieto ciele poskytujú ďalšiu úroveň hodnotenia pre dopad tejto politiky. Uh, Ďakujem pekne. Teraz eh, by som eh, rada dala slovo komisii. Ďakujem. Ďakujeme za bohaté vyjadrenia, za otázky, za pripomienky. Nebudem eh, sa môcť vyjadriť k všetkému. A viem, že vás čaká taktiež recepcia po tomto stretnutí, takže sa budem snažiť byť stručný prvom rade by som sa rád vyjadril k otázke zapojenia regiónov. V tomto chcem povedať jasne, že politika súdržnosti je politika, ktorá je založená na viac úrovňovom riadení a zohľadňuje eh, špecifika fungovania členských štátov a tak tomu bude aj naďalej. Zmluva o spolupráci je mechanizmom eh, ďalšej koordinácie, ale nie je namierený na náhradu tých mechanizmov, ktoré už sú v platnosti. Súčasťou e, nášho návrhu je aj etický kódex pre partnerstvo a komisia ho schváli a bude platný aj pre členské štáty ako partnerov. Myslím si, že e, aj takouto formou sa nám podarí posilniť tento princíp partnerstva. Viacerí z vás sa vyjadrili k systému kontroly administratívnej záťaži. Toto je oblasť, kde musíme eh, dobre vyvážiť eh, náklady, ktoré sú spojené s národnou administratívou, štátnou správou a na druhej strane je to zodpovednosť komisie voči rozpočtovému orgánu, aby sa prostriedky minali rozumne. Na to nesmieme nikdy zabúdať. Zapracovali sme do nášho návrhu viacero mechanizmov, ktorými, myslím si, že tomuto môžeme pomôcť. Eh, nie je na to žiadne mm, ideálne riešenie, ale navrhujeme eh, viacero zjednodušení z hľadiska prístupu k nákladom a tým by sme znižili aj chybovosť. Navrhujeme taktiež eh, proporčnejší systém aj v štádiu hodnotenia zhody, teraz sa to nazýva akreditácia. Tam eh, sa komisia zapojí do celého procesu iba ak eh, dôjde k riziku ďalej v samotnom systéme kontrol. Tam môže komisia prispôsobiť opatrenia samotnému riziku. Niekedy eh, to dokonca môže viesť aj k zníženiu zaťaženia auditom pre členské štáty. Pokiaľ ide o zapojenie mm, miestnych regionálnych štruktúr, to považujeme za veľmi dôležité. Jeden z vás spomenul e, náš konkrétny návrh v tomto smere, ale v nariadení vidíte aj to, že sme navrhli schválenie rozvoja miestnych e, spoločenstiev a navrhujeme, aby priority, ktoré implementujú tento prístup, e, sa dali spolufinancovať, aby sa dali spojiť aj so stimulmi, e, čo sa týka kategórie prechodných regiónov. Prečo chceme vytvoriť túto novú kategóriu? Nuž, Domnievame sa, že to, čo sme predložili, je spravodlivejšie ako súčasný systém. Na základe súčasného systému všetky regióny, ktoré prekračujú hranicu 75 HDP, získavajú rovnakú sumu peňazí. Ak e, ide o región, ktorý je na úrovni 250 priemeru HDP Európskej únie, ten získa rovnakú podporu ako región, ktorý je na úrovni 76 priemeru HDP. Preto si myslíme, že táto kategória medzi 75 a 90 percentami, keďže má svoje špecifické problémy, pre ne bolo spravodlivejšie, aby sa to rozdelilo inak, tak ako navrhujeme teraz. Okrem toho sa vytvorí táto bezpečnostná sieť, ktorá je určená na tie regió, pre tie regióny, ktoré sa presunú z kategórie eh, regiónov konvergencie, ktoré boli pod úrovňou 75 aby bolo jasno, e, nemáme naplánovanú len túto bezpečnostnú sieť v oblasti financovania, ale aj v zmysle spolufinancovania a koncentrácie pomoci. Teraz, ak dovolíte, by som sa rád vyjadril k otázke miery spolufinancovania. V nariadení navrhujeme pokračovať s súčasným systémom Teraz by som prešiel k otázke finančných nástrojov. Viacerí z vás spomenuli, pýtali sa, čo môžeme urobiť v prospech malých stredných podnikov, aké záruky môžeme poskytnúť. Preložili sme v návrhu konkrétny a širší zoznam e, opatrení, ktoré pomáhajú malým a stredným podnikom a umožnia im využívať všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii z našich fondov. Myslím si, že to by mohlo zdvojnásobiť, možno až trojnásobiť e, sumy, ktoré budú k dispozícii touto formou. V krátkosti k viacfondovým programom z hľadiska integrácie domnievame sa, že by sme mali poskytnúť možnosť robiť integráciu v budúcnosti, preto by mala byť možnosť podporiť tieto viacfondové programy. Nebude to však povinné, ak členský štát chce pokračovať v jednofondových programoch. Ehm, budeme takú možnosť, ale bude možné podporovať aj tieto viac fondové programy. Teraz sa dostávam k otázke stratégie EU 2020. V súlade s cieľmi, ktoré sme si stanovili, by sme v budúcnosti chceli dosiahnuť eh, o mnoho väčšiu pozornosť pre túto stratégiu. Ehm, čo presne tým myslíme? Myslíme tým rast, a pracovné miesta a ďalšie ciele, ktoré súvisia so stratégiou 2020, ale to, ako sa to dosiahne, to je na vás, na členských štátoch, na samotných regiónoch, tak aby sa našli riešenia, ktoré prinesú ciele stratégie 2020, pracovné miesta, energetickú efektívnosť, sociálne začlenenie a tak ďalej. A to takými spôsobmi, ktoré fungujú práve vo vašom regióne, práve vo vašom členskom štáte. Toto by bola veľmi dôležitá súčasť aj rokovanie, ktoré chceme viesť s vami o týchto programoch. Práve v tom spočíva pridaná hodnota politiky súdržnosti v súlade a v súvislosti s stratégiou 2020. Európa nebude schopná splniť tieto ciele bez toho, že sa do toho zapoja miestne a regionálne štruktúry. Preto chceme o tom s vami ďalej rokovať v budúcnosti. Ďalej k otázke výkonnostnej rezervy. To je téma, ktorá vzýšla za posledné týždne. Teraz máme mechanizmus, ktorý funguje ako rezerva na národnej úrovni. Tam sa suma zadrží a prenechá sa na programy, ktoré dosiahnu e, na národnej úrovni a potom členské štáty nasmerujú tie financie tým programom, ktoré fungujú najlepšie, najefektívnejšie. Myslíme si, že tento mechanizmus je o mnoho viac orientovaný na stimuly a mohol by sa využiť na zlepšenie efektívnosti. Čo sa týka koncentrácie, potrebujeme istú mieru koncentrácie, ale musí zohľadňovať eh, rozličné úrovne rozvoja v našich regiónoch. Preto sme navrhli nižšie úrovne koncentrácie pre konvergenčné regióny. Taktiež sme zohľadnili to, že regióny, ktoré už nebudú v kategórii konvergečných, ktoré boli pod úrovňou 75 v minulosti, majú konkrétne špecifické potreby a preto tam tá miera koncentrácie by sa mala upraviť. Ďalej, čo sa týka hraníc, hranice, ktoré dodržiavame, eh, stanovil Eurostat a členské štáty. Toto je téma, ktorú majú na starosti eh, členské štáty a štatistické úrady, ak sú tam nejaké nezrovnalosti, členské štáty sa na nás obrátia a požiadajú o prípadnú zmenu. Point, um, just... A na záver chcem ešte povedať, e, pokiaľ ide o e, sektorálny prístup, myslím si, že novým nariadením sme vytvorili základ pre silnejší sektorálny prístup, prierezový sektorálny prístup. Je to mechanizmus, ktorý lokálnym skupinám umožní zlúčiť všetkých 5 fondov jednoduchým spôsobom a bude to súbor pravidel, ktorý sa bude týkať nie iba politiky koheznosti, ale aj rozvoja vidieka a rybolovu. Myslím si, že e, naozaj tu existuje teraz veľký potenciál rozvoja. No a na záver sa chcem poďakovať opäť a chcem povedať, že toto je pre mňa nová skúsenosť aj pre komisiu. Poprvýkrát predkladáme návrh o koheznej politike podľa Lisabonskej zmluvy. Sme tu teda v postupe spolu rozhodovania a takisto sme návrhy zaslali Národným parlamentom na diskusiu. Tešíme sa na ďalšie rozhovory. Ďakujem Peter, Michael Schneider je z Ekosoku, nie len zo Spolkovej rady z Nemecka. Chce by, chcel by ešte niečo povedať. Ja teraz nehovorím v mene výboru regiónov, ale v mene Spolkovej rady. Možno, že som sa nejako zle prihlásil, ale ďakujem, že ste mi dali ešte slovo. Chcem zareagovať na dve veci v diskusii. Nemecká spolková rada budúci týždeň vypracuje obsiahle stanovisko k strednodobému finančnému rámcu a ja som e, povedal, že toto stanovisko by malo byť hneď e, preložené a malo by byť zaslané výboru REGI, takže ho dostanete. Nemecké spolkové krajiny e, sa zhodujú s nemeckou vládou aj so spolkovým snemom v tom, že tieto návrhy sú dobre, čo sa týka požiadavky koncentrovania. Viem, že sa pred pár týždňami stretla, stretol COSAC, e, to je Rada výborov pre záležitosti EÚ, národných parlamentov a tam sa spochybňovala táto koncentrácia, ale my si myslíme, že teda 72 prostriedkov v budúcnosti by malo ísť do najchudobnejších regiónov. E, bolo by oprávnených 27 regiónov pardon, 27 regiónov by konvergenčné kritérium nesplnilo v nasledujúcom období. Myslím si, že návrhy komisie sa naozaj koncentrujú na tie najchudobnejšie regióny a takto aj my chceme. Napriek tomu ale politika koheznosti mm, by mala v budúcnosti byť ponúkaná všetkým regiónom. E, to by bolo v súlade so stratégiou Európa 2020. Ale to sa neobmedzuje iba na najslabšie regióny, je to služba, ktorú by mali mať k dispozícii všetky regióny. Čiže všetky e, regióny určitým spôsobom do určitej miery by mali mať možnosť sa podielať na štruktúrálnych fondoch. A ešte posledná poznámka, tie prechodné regióny. Musíme tu rozlišovať problém prechodu dnešných konvergenčných regiónov, ktoré sa pozitívne vyvíjali a sú už nad hranicou 75 je ich e, 16 konvergenčných a 11 tých, ktoré podliehajú phasing outu. Nemecké spolkové krajiny, aj vláda, aj parlament sa domnievajú, že tieto regióny na určitý obmedzený čas by mali dostávať prechodnú finančnú podporu. Ďalšia vec, ktorá sa tu kritizovala, bol nový cieľ, aby všetky regióny tam boli medzi 75 a 90 percentami, aby boli prechodné regióny. Proti tomu Nemecko výrazne protestuje, pretože by sa tu vytvoril taký nový trvalý cieľ financovania a nevieme, aká je tu logika tohto rozhodnutia. Nie je to v súlade s cieľom konkurencieschopnosti. My teda súhlasíme, aby dnešné konvergenčné regióny dostávali dočasnú podporu s tou bezpečnostnou sieťou, ale keby mal existovať nejaký široko koncipovaný cieľ prechodnosti, proti tomu sa e, musíme vysloviť veľmi jednoznačne. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsednička. U náš, nadišiel koniec našej schôdze, ale ešte vás oberiem o 2-3 minúty času. Chcem vám povedať, že sa o rok opäť v tomto formáte stretneme. Včera na výbore sme sa rozhodli, že v oktobri budúceho roku chceme takýto, takéto isté stretnutie. E, rokovanie o regulačnom rámci bude už do tej doby ukončené a takisto aj príprava viacročného rámca finančného, dúfam. Myslím si, že našou e, povinnosťou je poskytnúť rámec pre rast, ktorý určite príde a Chceme, aby nové investičné fondy financované e, z politiky koheznosti začali už od roku 2014. Čas je pre nás dôležitý. Komisia, ale aj Európsky parlament, aj náš sekretariát, aj mnohí kolegovia, ktorí si zapisovali. Všetci sme veľmi pozorne vaše pripomienky počúvali. Mám tu už prvú verziu vašich pripomienok e, v tlačenej podobe. Takže naozaj pozorne to sledujeme. Ak nám chcete zaslať písomné stanovisko, tak môžeme, veľmi by sme to ocenili. Pretože my iba začíname túto spoluprácu. Ako som povedala na začiatku, vy máte žltú kartu aj oranžovú kartu. Vy kontrolujete subsidiaritu, ale my by sme nechceli, aby ste ich až tak používali, my by sme s vami chceli komunikovať počas celého toho obdobia, pretože veľa závisí od toho, čo môžete urobiť v národných parlamentoch. Národné parlamenty majú výbory, ktoré budú riešiť rozpočtové veci, aj iné politiky, takže my veľmi počítame s vašou aktívnou úlohou parlamentoch, ale takisto rátame s tým, že budete spolupracovať aj s vládami, pretože aspoň niektoré vlády počúvajú parlamenty. Takže váš vplyv doma je naozaj veľmi dôležitý. Chcem ešte zopakovať, že v posledných dvoch rokoch sme pracovali veľmi tvrdo, pripravovali sme sa na tieto rokovania. Budovali sme dôveru e, medzi nami a radou a komisiou. My sme rozširovali informácie o politike koheznosti medzi kolegami v parlamente, pripravovali sme uznesenia, e, spolupracovali sme s osobitnou pracovnou skupinou každé tri týždne z komisie a tak ďalej. Takisto sme vymenovali spravodajcov pre všetky tie nariadenia, ktoré komisia schválila. Máme spravodajcov zo všetkých hlavných politických skupín, z EPP, Lambert van Nistelrooy, Jan Olbricht a Joachim Celler, z Holandska, Polska a Nemecka. Potom zo skupiny socialistov je tam Viktor Boštinaru z Rumunska a Maria Irigoyen Perez z Španielska, Konstance Krell z Nemecka a potom za liberálov tam máme Riku Maner z Fínska. A potom sú tam aj tieňoví spravodajcovia zo všetkých politických e, skupín. Čiže ak chcete e, spolupracovať s niektorou z, to, z týchto politických skupín, tak e, sa môžete obrátiť na zastupcov cez výbor REGI. Všetko máme aj na webovej stránke. Akákoľvek informácia, ktorú budete potrebovať, je aj na webovej stránke a eh, o mesiac budeme pokračovať, bude prvá výmena názorov o budúcom regulačnom rámci. Čaká nás veľa práce, ale my ju chceme urobiť a Dúfam, že s vami môžem rátať. Keď chceme európsky rast, tak musíme združovať expertízu, zdroje. To je jediná cesta. Myslím, že samozrejme ešte recepcia. Takže teraz končím, odročujem túto schôdzu. Po Poliakoch prídu Dáni a Cyprus. Ďalšie predsedníctva. Takže môžete sa porozprávať aj s kolegami z týchto národných parlamentov. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli a dúfam, že budeme pokračovať v tejto dobre započatej spolupráci aj budúci rok. Ďakujem, schôdza je odročná.